že tieto uh, hodnoty sú teda skutočne prírodnou hodnotou a pokiaľ ide o GDPR a ochranu osobných údajov, to je skutočne veľká sila pre Európu. Čo si teda myslíme o GDPR my? E, nezbierame vaše údaje v prvom rade. My sme vyhľadávač, ktorý absolútne rešpektuje súkromie, čiže e, máme reálne vyhľadávanie rešpektujúce e, súkromie. Potom máme ten privacy by design. Od začiatku teda súkromie je zohľadnené v návrhu našej infraštruktúry, tak ako to žiada článok 25 GDPR. Myslíme si, že história vyhľadávania musí byť absolútne osobná z jednoduchých dôvodov pretože história vyhľadávania je veľmi citlivá. E, hovorí to vás všetko, kto ste, e, aké máte politické názory, aké máte sexuálne e, preferencie, ak máte príjmy, vzdelanie, či ste chorí, zdraví E, prakticky všetko je o tom e, človeku známe, takémuto vyhľadávaču. Takže my sme vyvinuli technológiu, ktorá vám umožní e, dosiahnuť veľmi dobré výsledky bez toho, aby sme zbierali vaše osobné údaje. A preto si myslíme, že takto sa musí aj súkromie zmeniť z pohľadu technológie. My sme dosiahli dobré výsledky berúc ale do úvahy to, že nezbierme osobné údaje. Na základe tohto slubu súkromného života, na základe toho, že robíme teda, že máme na internete veľmi veľa údajov. Eh, dnes využívame umelú inteligenciu bez toho, aby sme kompromitovali vaše osobné údaje. Čiže osobné údaje eh, umelá inteligencia, že by potrebovala vaše osobné údaje, to je trošku zneužitie jazyka, pretože umelá inteligencia potrebuje obrovské množstvo údajov, no môžeme napríklad zakryť tú osobnú časť tých údajov, napríklad ak robíte nejaké lekárske vyhľadávanie, potrebujeme vaše zdravotné údaje. ale nemusím vedieť, či ste to vy alebo ja, kto má tú chrípku. Potrebujem to všetko riešiť, ale úplne anonymizovane a musím teda výsledky tohto cez umelú inteligenciu poslať napríklad vášmu lekárovi, ktorý vám na základe toho navrhne nejakú liečbu. Čiže umelá inteligencia takto vás môže aj rešpektovať. Naša predstava, naša nádej je, že e, na ponuka pre používateľov, e, že sa nebudú zbierať osobné údaje, a to vo všetkých prípadoch, to sa musí jasne identifikovať v prípade e, zberu a spracovania podľa GDPR. Naša predstava je, že je to skutočná sila pre Európu, posledne európskeho systému, sú to naše hodnoty európske, chránené e, rôznymi aktérmi, pretože Európa nie je proti biznisu, ale je to aj pre ochranu spotrebiteľov. V prvom rade chceme chrániť spotrebiteľov predtým, než budeme chrániť podniky. Čiže v našom prípade Quant, e, z Quantu sa dorí dobre, využívame umelú inteligenciu a to všetko zatiaľ, čo rešpektujeme e, povinnosti týkajúce sa uchovania osobných údajov a našich povinností vyplývajúcich z GDPR z jednoduchého dôvodu. Pravda je taká, že na fungovanie vašej firmy a vášho podnikania zber údajov, najmä zber údajov pri e, spotrebiteľovi, to je len na zarábanie peňazí. Čiže aby sme vám jasne ukázali, mali dôkaz toho všetkého. Minulý týždeň Google vysvetlil, že GDPR sa ho netýka, pretože 80% obratu, ktorý Google má, je cez AdWords. Čiže keď hľadáte e, cez nejaký vyhľadávač, e, zobrazujú sa vám výsledky a kliknete si na nejaký obchod a tak ďalej. A tento klik, e, toto kliknutie vlastne Google zarába. Je úplne Eh, jedno, či ste malý, veľký, eh, či ste hetero alebo homosexuál, či ste kresťan, moslim a tak ďalej, to je úplne nezaujímavé. E, ide len o to, kam kliknete a Google preto hovorí, že a áno, ja to môžem povedať za kvant, že my nepotrebujeme vaše údaje na to, aby sme zarábali e, a ja vám to teda môžem dnes povedať, že e, tie osobné údaje pre umelú inteligenciu, to je bol technologický problém, ale o 4 roky nebudeme potrebovať e, tie osobné údaje pre umelú inteligenciu, aj keď budeme potrebovať veľa údajov, ale nebudeme potrebovať osobné údaje. Čiže treba naozaj klásť na prvú pozíciu práve e, tieto naše hodnoty, nie len, že zozbierame my vaše údaje a ďalej ich predáme, tak ho to býva napríklad pri aplikáciách si pozrete napríklad aplikáciu na počasie. Vy si chcete pozrieť, aká je predpoveď počasia a oni vám zoberú všetky kontakty, kde sa hýbete v meste, meste a tak ďalej všetko. Je tam e, v podstate taký systém real-time readingu a e, vy ani neviete, že oni vám vlastne berú osobné údaje. Čiže uh, Ehm, práve proti tomuto mm, je tu kvant a chcem sa veľmi pekne poďakovať za podporu francúzskému e, parlamentu. E, včera schválili článok 17a, ktorý sa týka realizácie GDPR vo francúzskej legislatíve. Ehm, keď otvoríte svoj mobilný telefón, tak naozaj niektorí giganti platia miliardy za to, aby tam boli defaultne nainštalované niektoré aplikácie, ale od včera už budete mať teda e, na výber, pretože e, vo Francúzsku e, používateľia majú na výber, či tam bude ktorý vyhľadávač, môže to byť americký, môže to byť náš vyhľadávač, to je jedno, ale vy budete mať na výber. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Leandri. A teraz dostane slovo pani Marno na 10 minút. Nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, eh, predstavitelia a poslanci Európskeho parlamentu a komisie. Ďakujem, že ste ma pozvali. Ďakujem, že môžem vysloviť, eh, sa tu vysloviť eh, o eh, GDPR a technických inováciách. Ja som výskumničkou na eh, Nemeckom výskumnom eh, centre pre bezpečnosť IT. Zaoberám sa prierezom zákona, technológie, zaoberám sa témou, ako je privacy by design a bezpečnostné riešenia pre IT. Preto sa zameriam najmä na pokrok v oblasti výskumu vo vzťahu ku GDPR a jeho vplyvu. Chcela by som povedať, že GDPR upravuje technickú e, reguláciu. Chcela by som k tomu uviesť niekoľko príkladov. Smernica sa zameriavala najmä na to, že prečo sa spracúvajú osobné údaje. GDPR sa o mnoho viac Ehm, svojim prístupom založenom na riziku e, sústredí na to, ako sa e, dáta spracovávajú. Sú tam niekoľké kľúčové požiadavky naozaj na špičkovo technické a organizačné opatrenia. Článok 25 a článok 32 žiadajú, aby spracovateľ údajov bral e, do úvahy povahu týchto údajov a potom sa rozhodol, že aké technické opatrenia musia uplatňovať. Okrem toho GDPR e, stipuluje aj to, že keď sa uplatnia konkrétne technické opatrenia, spracovanie údajov môže byť čiastočne alebo celkom mimo e, rozsahu pôsobnosti GDPR. Hovorím tu o anonymizácii. E, Úvodné ustanovenie 26 explicitne uvádza, že GDPR sa neuplatňuje na anonymné informácie a článok 11 umožňuje spracovateľovi, aby spracoval osobné údaje za uvoľnenejších podmienok, ak iba spracováva údaje, ktoré neumožňujú e, identifikáciu subjektu týchto dát. Čiže toto sú moje oblasti výskumu a myslím si, že je s odpovednosťou vedy a priemyslu, aby sa dosiahol pokrok, pokiaľ ide o um, inžinierstvo um, v oblasti um, súkromia, um, bezpečnosti, technológií a tak ďalej. E, technológia na posledne e, súkromia e, sú predmetom výskumu už 10 ročia, ale od prijatia nariadenia GDPR v roku 2016 ja osobne som zažila obrovský náraz jednak záujmu o e, tieto technológie a m, aj o vedecký pokrok a e, rastoci náraz publikácií a projektov v tejto oblasti. Boli tam rôzne prejavy na konferenciách, projekty a tak ďalej. Dovolím si uvieť niekoľko príkladov v prvom rade pokrok anonymizačných techník ako e, napríklad diferenčná e, súkromie, je to ešte e, ťažko dosiahnuteľné vo veku, kedy sú neustále rástúce možnosti prepojenia údajov a každý deň sa dozvedame iba o tých prípadoch, kde boli uvoľnené údaje, ktoré neboli skutočne anonymizované, ale veda dosiahla obrovský pokrok za posledné roky. Máme nové technológie, techniky na anonymizáciu, napríklad tá, to diferenčné e, súkromie. A my sa stretávame s rastúcim zájmom nielen zo strany našich vedeckých kolegov, ale aj zo strany podnikov, ktoré chcú s nami spolupracovať a e, chcú uplatňovať e, tieto špičkové anonymizačné e, techniky a spolupracujeme teda na projektoch, ako e, tie techniky a metódy uplatniť naozaj v teréne, na reálnych produktoch. Žiaľ, e, Zatiaľ sme tento dopyt videli len zo strany veľkých podnikov, takže malé a stredné podniky trošku zaostávajú a chcela by som naozaj aby tento e, nárast e, záujmu o špičkové e, technológie sa rozšíril aj na malé a stredné podniky, aby pracovali s výskumníkmi na uplatňovaní týchto technik. Ďalším príkladom je, že požiadavky GDPR sa diskutujú naozaj všade a ovplyvňujú aj témy veľkých konferencií o bezpečnosti IT, IT takisto konferencie o zabezpečení súkromia. Určite všetci poznáte technológiu blockchain blockchain. Blockchain e, je teraz niečo, o čom naozaj každý hovorí, okolo toho veľké halo, ako potenciálne riešenie pre akékoľvek e, uplatnenie od e-governmentu až po e-health ale e, jeho kryptografické vlastnosti vlastne sú v rozpore s tými e, ustanoveniami GDPR. Čiže tech, e, blockchain má zabezpečiť neustálu bezpečnosť e, údajov a ako teda zabezpečiť zabudnutie napríklad údajov, ak dátový subjekt chce, aby niektoré z nesprávne údaje boli o ňom vymazané. A aby to, na to zabudol teda ten spracovateľ dát. Preto moji kolegovia za posledné roky navrhli možné riešenia, ako e, trošku zredikovať blockchain, navrhnúť nové kryptografické pro, e, produkty, e, ktoré by vlastne vyriešili tieto nedostatky. E, bezpečnostná komunita si veľmi dobre uvedomuje, e, o čo ide v GDPR a hoci sú určité výzvy e, ten právny text pretransformovať na inžinierské požiadavky, chcú E, tieto požiadavky GDPR zapracovať aj do technológie a snažia sa presne o to. E, v, mojom, e, v mojich rečnických poznámkach je aj link presne na tento dokument. A hoci naozaj sa veľmi pozitívne pozerám na prínos GDPR, podľa mňa ostávajú ešte aj určité výzvy. Tieto výzvy sa týkajú naozaj všetkých skupín zainteresovaných subjektov, orgánov dohľadu, spracovateľov, úradov na ochranu údajov, legislatívcov. Takže, takže chcela by som poukázať na niektoré z tých víziev a veľmi rada s, nimi budem, s vami budem o nich diskutovať v diskusii. Potrebujeme taký viac interdisciplinárny výskum, potrebujeme štandardizované meranie rizika. Výskumnická komunita naďalej pracuje na využiteľnom súbore nástrojov v týchto technológiách, ale nie je to veľmi známe známe, nepoužívame, nepoužívame rovnakú terminológiu, musíme teda vynaložiť interdisciplinárne úsilie, aby sme pretavili tie právne požiadavky do inžinierských úloh, musíme tam mať požiadavky na ochranu súkromia, čo sa musí vlastne eh, pretaviť do technológií, napríklad do kodovania sprint. A okrem toho um, musíme pracovať na štandardoch a metrikách, aby sme posudili to riziko, um, pred ktorým sa ocitá dátový subjekt. Iba tak dokážeme e, harmonizovať posudzovanie DPA v celej Európe. A ešte by som chcela, aby sa určité osvedčené praktiky a usmernenia odvinuli e, od toho, aké skúsenosti majú DPA. Sú tu viaceré články, ktoré zohľadňujú naozaj ten špičkový e, stav technológie technológie, ale čo je naozaj ten špičkový stav technológie, to nie je úplne jasné ani výskumníkom. E, chýba tu možno taká nejaká e, súhrná definícia mm, a tým pádom sa vlastne o tom rozhoduje od prípadu k prípadu, rozhodujú o tom súdy, ktoré musia e, rozhodovať e, prípady e, DPA. Ja by som chcela, aby DPA boli proaktívnejšie, aby vydávali usmernenia. Niektoré tie národné DPA to už robia, ale naozaj sú to skôr také fragmentované témy a nie je to harmonizované v celej EÚ. A aby sme teda podporili týchto spracovateľov a kontrolov, potrebujeme mať nejaké také osvedčené príklady, ktoré môžu využiť na svoju orientáciu. No, bolo by fajn, keby sa prijali nejaké medzinárodné štandardy, aby sme mali naozaj špičkový stav aj pokiaľ ide o bezpečnostné opatrenia, e, na ktorých sa potom môžu všetci podielať. No a aby sa mm, etablovali teda tie osvedčené praktiky, tam by mohol byť e, mm, napríklad mohla byť tam byť taká súťaž EDPS, je tam ocenenie a majú sa teda prekladať príklady najlepšej praxe v týchto zdravotných aplikáciách a naozaj sa veľmi teším na výsledok, pretože si myslím, že e-health e-zdravie najviac potrebuje práve tieto osvedčené praktiky a e, práve si by design. No a v neposlednom rade je tu ešte taká výzva pre legislatívcov z pohľadu výskumu, čo sa týka technických inovácií a ochrany údajov a bezpečnosti údajov. Videla som to vo viacerých členských štátoch, že sú tu legislatívne iniciatívy, aby sa prijala nová, presnejšia legislatíva proti zneužívaniu údajov, pokiaľ ide o kybernetickú E, kybernetický zločin, napríklad až po zákaz prepojenia údajov e, napríklad zdravotnej povahy. Ten posledný príklad e, je výsledkom z konferencie nemeckých DPA e, ako návrh pre federálnu nemeckú vládu. Oni chcú mať vlastne trestný zákon, ktorý zakáže prepojenie e, zdravotných údajov. Na prvý pohľad to môže byť zmysluplné. Ja naozaj vyzývam zákonodarcov so všetkou úctou, aby sa zamysleli aj nad rizikami, ktoré v sebe skrývajú tieto legislatívne iniciatívy. Pretože výskum pracovníci často potrebujú práve túto slobodu, možnosť napríklad zautočiť na nejaké systémy, aby zistili, kde sú ich zraniteľné miesta a keď sa nájdú tieto zraniteľné miesta, potom sa to dá a napríklad e, naprávať. Ešte ďalší krátky príklad, 30 sekúnd a skončím. Kolegovia zistili, že dlho sa e, verilo, že epigenetické údaje sú v zásade väčšinou anonymické a nebolo, nie je to pravda, pretože epigenetické údaje, keď sa v priebehu času menia, ešte stále umožňujú identifikáciu datového subjektu. Spolupracovali sme s nemeckým výskumom, e, výskum centrom na výskum rakoviny, mali obrovské databázy a my sme teda došli k tomuto záveru bez toho, aby sme e, prepojili e, tie a bez toho, aby bolo právne možné prepojiť tie údaje, ani by sme nezistili takéto riziko, ktoré si nikto neuvedomal. Takže dajte nám, výskumníkom, šancu nájsť tie rizika a neudúste náš e, prístup novou legislatívou. Ďakujem. Ďakujem a teším sa na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne za túto výbornú, e, výborný príspevok. A teraz pán Breitbart. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda Pani poslanci, poslankyne, dámy a páni, ehm, v prvom rade mi dovolte poďakovať sa vám, že ste mi umožnili účasť na vašom stretnutí o GDPR. Po desiatich dňoch už uplyne dlhá lehota čakania a e, bude dokončená táto e, veľká legislatívna úprava e, tohto rámca. A v neposledných rokoch sme videli, mnohé údaje z podporných organizácií. Ako ste e, častokrát už dnes e, započuli, GDPR je nesmierne dôležitá legislatíva a už e, mnohokrát sa na mnohých pôdach rozličných organizácií hovorí o GDPR a dúfa sa, že do konca budúceho týždňa všetky tieto organizácie preukážu dostatočnú úroveň zhody. Zdá sa, že e, ako keby sa všetci prebudili do tejto reality iba minúci, e, minulý týždeň, ale za posledné týždne vidíme, že čoraz viacej a viacej spoločnosti akceptuje realitu GDPR a snaží sa s ňou vysporiadať. Implementácia GDPR je sa povie ľahšie, než sa urobí, samozrejme. Avšak dokonca aj pre organizácie, e, ktoré neberú na ľahkú váhu ochranu údajov, to predstavuje významné úsilie, pretože sa reviduje množstvo e, procesov práva e, dátových e, subjektov, ktoré sa prepisujú. Vytvárajú sa nové registre. Až donedávna toto bola manuálna práca, ktorá bola zodpovednosťou konkrétnej osoby alebo skupiny ľudí, ktorí sa nemuseli týmto zaoberať e, na dennodennej báze. GDPR však prinesie významnú zmenu e, a to rovnako aj významnú zmenu e, kultúry. Kultúrna zmena predstavuje aj významnú zmenu, aj zakotvená predovšetkým článku 1 a 25. Organizácie sa teraz musia vysporiadať a musia byť schopné preukázať na všetkých úrovniach. Jednoducho už nebude stačiť chodiť v tých e, vybehaných, vybehaných chodníčkach e, a bude si to vyžadovať špecializovaný software, ktorý doteraz existoval v iných oblastiach. E, napríklad v účtovníctve či objednávkach. A v súčasnosti pracujeme v tejto oblasti už 15 rokov a snažíme sa v súčasnosti e, poskytnúť lepší náhľad a lepšie procesy v oblasti súkromia. E, pretože na svete existuje viac ako 770 právnych úprav, ktoré upravujú e, ochranu údajov alebo ochranu súkromia a to bez ohľadu e, na to, e, v akom prostredí e, daná spoločnosť funguje. Je preto nesmierne dôležité, aby spoločnosti mohli pokračovať vo svojich aktivitách a zároveň mali predstavu o tom, ako, aké dopady na nich budú mať táto nová právna úprava, ktorá bude zároveň slúžiť ako právnym podkladom na spracovanie údajov. A samozrejme rovnako my, ako aj naši konkurenti, musia prichádzať s novými riešeniami, aby táto do, zhoda e, s právnou úpravou e, bola čo najjednoduchšia. Avšak táto úloha vôbec nie je jednoduchá, ale myslíme si, že je to možné e, vzhľadom na to, že legislatíva na ochranu údajov je normatívna, vždy si bude vyžadovať Um, ľudský zásah a ľudskú kontrolu, avšak programy a uh, algoritmy môžu do určitej miery odzjednodušiť tento, um, tento proces. To by nám umožnilo uh, vypracovať určitý eh, zoznam povolených a nepovolených operácií, respektíve úkonov, s ktorými môžu samozrejme e, firmy, respektíve organizácie pracovať, ktorých môžu nasmerovať e, správnym e, smerom. Hlavne v ostatných rokoch sme museli vyvinúť nové metodológie, ktoré prinášajú aj nové hodnotenie e, dopadov. A tieto používajú e, spracovanie osobných údajov. To samozrejme núti zamyslieť sa vlastníkov údajov e, včas nad dizajnom týchto údajov. Tento proces umožňuje aj povedať, aké je spracovanie údajov v jednotlivých projektoch a ktoré majú zabezpečiť, že tieto údaje sú chránené jednak technickými opatreniami, ako napríklad obmedzením prístupu, ako aj e, administratívnymi opatreniami, ako je napríklad narábanie s týmito údajmi počas každodennej práce. Samozrejme, tí, ktorí chcú prijať ochranu e, údajov, tých treba podporiť Samozrejme, z tohto pohľadu my vieme, že súkromie, ktoré je už nadizajnované do určitého projektu, je základom. 48 z našich zákazníkov sa súčasnilo e, benchmarkového testu, aby sa zistilo, e, akým spôsobom sú e, údaje spracovávané a samozrejme akým spôsobom tieto údaje a dáta udržiavať. Je to samozrejme prebiehajúca snaha. A nie je to iba nejaká súčasť e, nejakého zoznamu želaní, ale musia to byť konkrétne e, opatrenia. No ako samozrejme, pokiaľ nespracovávate nejaké údaje maloletých, tak nepotrebujete špecifickú e, politiku na spracovávanie údajov e, maloletých. Ukážeme si to na niekoľkých príkladoch. E, vidíte, že 23 organizácií to už začlenilo do svojich politík a 27 to identifikuje niečo, čo je želateľné iba 2% organizácií hovorí, že toto je niečo, čo sa ich netýka. E, vidíte, že nikto to neposúdil tak, že by to pre neho bolo nerelevantné. A 37% už e, implementovalo nejaké opatrenia. Takže aj tu organizácie e, sa naozaj snažia naplniť literu zákona. Ak sa pozrieme ďalej, takisto vidíme to, e, že databáza súkromných údajov, ako aj procesné aktivity a spracovateľské aktivity neustále prebiehajú. 21 to už e, organizá, percent organizácií to už implementovalo a 62 e, tie, spracovávanie týchto údajov tam, mm, tam tento proces prebieha pravdepodobne v nejakých 17% organizácií k tomu nikdy nedôjde, buď to nepotrebujú, alebo zmenia fungovanie svojich aktivít. A tu vidíme 62, čo sa týka šifrovania osobných údajov, 62% to už implementovalo. Záverom by som chcel spomenúť, že súlad s GDPR si nie vždy musí vyžadovať e, špecifický software pre malé organizácie, e, ktoré spracúvajú e, dáta zriedkavo. Obvykle postačí zjednodušený prístup tieto organizácie. Bude záležať sa samozrejme nad, od jurisdikcie, v ktorej sa daná spoločnosť pohybuje. Ako bolo povedané, 25. mája je iba koniec začiatku GDPR. A to je pravda, aj keď sa pozrieme na uh, implementáciu uh, e, GDPR. A samozrejme, tešíme sa na spoluprácu s našimi zákazníkmi, ktoré budú aj naďalej zlepšovať súlad a samozrejme zodpovednosť. Ďakujem veľmi pekne za e, pozornosť a teším sa na odpovedanie na vaše prípadné otázky. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí predseda. Kolegovia, teraz, e, teraz e, si vypočujeme vaše otázky a vaše príspevky a chápem, že pán predseda parlamentu, pán Tajani, je na ceste sem a chcel by nám viedriť podporu k tejto téme. Takže je na ceste a keď príde, ak nebudete proti, dáme mu slovo na to, aby povedal iba niekoľko slov. Ale vzhľadom na to, že ešte neprišiel, tak a zda by sme mohli dať priestor od otázky pánovi Politisovi z Lotyšska ktorý sedí na sedadle 75. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujeme veľmi za komplexnú prezentáciu. Mám niekoľko otázok eh, na eh, pani Morno a takisto aj na pána Leandriho. Pán Leandri, ďakujem veľmi pekne eh, za to, že sme si mohli vypočuť, čo Francúzsko urobilo pri príjmaní novej legislatívy. Zároveň keď hovoríme o výzvach, nejde tu iba o algoritmy. Toto je to, čo už dnes predsa máme eh, k dispozícii. A je tu ale aj mnoho vecí, kde zaostávame. A to aj kvôli tomu, že technológie napredujú tak rýchlo. Keď hovoríme napríklad o umelej inteligencii, je tu niečo, čo by ste navrhli, aby sme my ako zákonodarcovia mali uh, Mm, prijať. Potrebujeme viacej inžinierov ako poslancov, potrebujeme lepšie IT vzdelávanie na školách. Ako sa s tým vysporiadať? A e, k pani Morner vy ste hovorili Marnau. A hovorili ste o príkladoch e, v Nemecku. E, zamyslel som sa nad tým, že sme dospeli k dileme klasického liberalizmu, kedy hovoríme, že treba výskumníkom veriť, ale zároveň hovoríme aj o ochrane údajov. Ako sa s tým vysporiadame? Videli sme, čo sa stalo eh, s Brexitom, videli sme, čo sa stalo v amerických voľbách v roku 2016. Som, ako sa vysporiadať s tým, že nevylejeme dieťa spolu e, s vaničkou? ale zároveň budeme poskytovať aj ochranu veľkým metadatabázam údajov. Aký je váš názor na toto? Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Samozrejme, kolegovia, poznačte si prosím otázky. Budeme pokračovať. Teraz ešte pán Ček eh, zo Slovenska. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda ako naznačil už e, predrečník, všetci potrebujeme kritický názor aj my ako politici, ak chceme vedieť, čo sa deje. Ja samozrejme oceňujem francúzsky prístup. Kvantum je toho dobrým príkladom, ktorý je v súlade s článkom 25 e, GDPR, pretože myslím si, že počas toho prvého panelu polský kolega povedal, že nemôžeme nútiť ľudí používať niečo, ale musíme vyvinúť alter, alternatívy. A toto je alternatíva. A potom, čo aj robí Seafox vo Francúzsku. A ako pristupujeme k internetu veci. A samozrejme rozhrania, aby sme vedeli, eh, či tá nádoba je prázdna alebo plná koľkokrát e, denne či týždenne si musíme vymieňať tieto informácie. Musíme vedieť, čo znamená minimalizácia e, údajov. Ak povieme, že potrebujeme také a hen také údaje, e, potrebujeme aj zlepšenie umelej inteligencie. No ale ako bolo povedané a ako dokázali francúzskí kolegovia, toto nie je vždy potrebné. A máme v súčasnosti napríklad družstva, ktoré pôsobia napríklad e, v ubytovaní, ktoré pôsobia v polnohospodárstva. Mali by existovať aj elektronické družstva malých a stredných podnikov, e, ktoré by boli schopní čeliť tejto záležitosti lepším spôsobom. Takže moja otázka je na, na predstaviteľa kvantu. Ako by ste popísali najlepšie svoju skúsenosť napríklad v oblasti internetu veci pri minimalizovaní údajov. Ďakujem veľmi pekne kolegovia za tieto dve výborné otázky. Máme tu ďalších dvoch kolegov, ktorí sa prihlásili do rozpravy. Takže ja by som to však tu prirušil, teda po týchto dvoch otázkach a potom budeme odpovedať na otázky. Ale prerušíme teraz, keďže za nami prišiel predseda parlamentu Antonio Tajani, ktorý prejavil kľúčový záujem eh, v oblasti práci tohto výboru práve na tému GDPR a požiadal o to, aby sa mohol vám prihovoriť a nám je veľkým potešením, že prejavil tento záujem. Pán predseda, nech sa páči, máte slovo. Pekné poobede vám všetkým. Ďakujem veľmi pekne pán predseda, kolegovia z Európskeho parlamentu a kolegovia z národných parlamentov. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť, e, že s vami dnes na tejto téme hm, môžem spolupracovať spolu s vami. Balíček ochrany údajov predstavuje e, významný prelom a vytvára naozaj robustný legislatívny rámec, ktorý má ochrániť súkromie našich občanov. Je to prvý regulačný rámec o ochrane údajov. Myslím si, že to je dobrým príkladom aj pre celý svet. Som presvedčený o tom, že po rokoch rokovaní e, e, negociátori nastavili dobrú rovnováhu e, medzi inováciou a ochranou osobných údajov. Práve tento vzťah bude e, vstupovať do platnosti vo forme nariadenia o 10 dní a priniesie nové pravidlá pre občanov, ale aj pre firmy. Bude harmonizovať ochranu občanov v celej Európskej únie a takisto e, poskytne aj právne záruky pre e, podniky. Nedávny príklad e, Facebooku je práve príkladom toho, aké nesmierne dôležité je zachovať si e, kontrolu nad našim súkromím. E, pretože práve títo prevádzkovateľia musia byť zodpovední za to, ako narábajú s našimi údajmi. Sloboda musí ísť ruka v ruke som rád, že práve tento výbor zorganizoval sériu rokovaní s relevantnými e, e, parlamentu a bude to predstavovať dobrú príležitosť na rokovanie a rovnako aj na analýzu eh, škandálu okolo Facebooku a my sme pozvali aj pána Zuckerberga do parlamentu a takisto aj odborníka e, z Facebooku. A budeme sa tešiť, keď budeme mať pána Zuckerberga a keď sa nám podarí zorganizovať jeho vystúpenie pred Európskym parlamentom, pretože videli sme výsledky nedávnych volieb a takisto, aby sme aj vytvorili priestor na férovú kampaň eh, do, do voľby Európskeho parlamentu v roku 2019 spolupráca s parlamentom a s parlamentami je nesmierne dôležitá, a chceme posilniť zabezpečenie súkromia našich občanov pre budúcnosť je nesmierne dôležité, je to nesmierne dôležité. A ja som veľký priaznivca takejto spolupráce. A je to dôležité aj pri obrane našich, e, našich záujmov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za to, že ste sa nám prihovorili práve k tejto téme, no, takej dôležitej, ako je GDPR. Pán Moraes je naozaj veľmi dobrým eh, predsedom. A teraz tu máme aj eh, spravodajcu pána Albrechta, čo je výborná situácia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hm. Hm, pekný deň, pekný deň vám všetkým. So, colleagues, that's the kind of interruption we quite like. Takéto typy prerušenia schôdze, tie sa nám páčia. A ďakujeme za výborné otázky, ktoré odozneli a pokračujeme ďalej pán Rajov zo Španielska. Takže tu bude zrobiť pán Rachoj. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani Marnau nastolila otázku, podľa mňa, otázku zásadného významu. A to je dopad nariadenia na oblasť výskumu. Predovšetkým v oblasti biomedicíny. V Španielsku toto už je téma, ktorá e, vyvolala živú diskusiu, ale aj reakcie od lekárov. V podstate ide o jednu z iniciatív, legislatívnych iniciatív vlády, o ktorej sa u nás veľa hovorí. Hovorí sa aj o určitých pochybnostiach, teda do akej miery, respektíve či nastoluje ťažšie podmienky alebo nenastoluje ich táto, toto nariadenie, alebo čo umožňuje. Či e, umožňuje napríklad národnej e, legislatíve riešiť viaceré aspekty. Napríklad členské štáty legislatívne budú e, prichádzať s obmedzujúcimi ustanoveniami, pokiaľ ide o výskum trebárs. Hm, predovšetkým sa to môže týkať biomedicíny. A preto by sme sa radi dozvedeli viac o dojmoch, ktoré v tomto zmysle majú prednášajiteľia. A myslím napríklad e, v Nemecku. Tam sa už hovorí o určitých výnimkách alebo obmedzeniach z hľadiska uplatňovania jednotlivých prvkov tejto legislatívy novej. Takže e, radi by sme sa dozvedeli viac o tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kopriva, Kopšiva teda z Českej republiky. Ďakujem za slovo, pán predseda. Samozrejme, v Českej republike sa tiež objavili tieto pôrodné bolesti, že sa vyvolala určitá história, keďže neexistovala metodika. Vláda totiž nevydala nejakú domácu legislatívu pre implementáciu a tak úrad pre ochranu údajov sa bál vydávať nejaké pokyny a poradný biznis firiem, teda tie, ktoré chceli radiť, ako sa prispôsobiť, tie nevedeli ako ďalej. Takže pokiaľ je o malé firmy a živnostníkov, môžeme im povedať, že sa nemusia báť. Pokiaľ je o e, terajšie E, údaje, tak sa snažili proste zamykať e, papiere s rodnými číslami do skrine a tak ďalej. Nemajú sa čoho báť. Toto nové, teda toto nevedenie prináša nič moc nového, avšak e, určite to znamená inováciu pre občanov a postupne si to ľudia začali uvedomovať, že tie osobné údaje sú niečo, na čo by si mali dávať pozor. Podobne ako aj na iné osobné údaje, napríklad občianský preukaz. A preto si myslím, že sme sa vydali veľmi správnym smerom a kladieme dôraz na to, aby si ľudia uvedomili, že svoje osobné údaje nemajú len tak niekomu zverovať a že si majú dávať pozor. Aj tí veľkí hráči si majú dávať teda pozor, Facebook a tak ďalej. A teda majú, majú záležať na tom, ako s týmito údajmi narábajú. A štát by naopak mal byť transparentný a zverejňovať údaje a občan by mal mať to potrebné súkromie. A ak niekde odovzdá svoje údaje, hlavne do súkromného sektora, nejakej korporácii, nejakému podniku, tak by mal byť na pozore, pretože sa môže vytvoriť vzťah, kde to spracovanie údajov, spracovávateľ týchto údajov by mal dopredu dať vedieť, čo bude robiť s tými údajmi. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa vrátime ku prednášateľom, aby reagovali svojimi odpovediami. Poprosíme pán Leandri ako prvý. Takže môžeme teda začať umelou inteligenciou. Určite potrebujeme viac výskumníkov, ale fakt je, že teda väčšinou sú niekde na, skoncentrovaní na určitej časti planety a fakt je, že je dôležité, aby sme si ich zaochovali v európskych firmách a ako no, potrebujeme vytvoriť firmy, ktoré uznávajú etické hodnoty a potom budeme schopní týchto odborníkov, výskumníkov dostať do firmy, aby mohli teda pracovať a uplatňovali aj modernú vyspelú technológiu. Keď si vezmeme ale veľkú datovú spoločnosť, a pracu, takú, ktorá pracuje s malou inteligenciou, tak musíme brať do úvahy aj infraštruktúru, ktorá existuje. A majú mať prístup aj e, k veľkému objemu dát, s ktorými budú pracovať. Napríklad vo Francúzsku, keď Facebook rozbehol svoje datové centrum umelej inteligencie, tak, tak stačí si kliknúť na Francúzsku a INRIA, to je výskumné stredisko, Zatiaľ si mož, zobra, stačí zobrať 15 najlepších výskumníkov, pozvať ich do Paríža a povedať im, a vy tu teraz môžete robiť umelú inteligenciu. Čiže prídete sem, zoberiete ľudí, ktorých eh, sme si vyškolili za výskumníkov a vy prídete do nejakého systému analýz a um, môžete robiť eh, také veci ako Cambridge Analytica potom. Áno, Potrebujeme eh, vydávať mnoho na vzdelanie a výskum, vypraviť inžinierov, ktorí sú schopní spracovať maximálne množstvo údajov a využívať modernú technológiu, ale potrebujeme im poskytnúť spôsobilosti na to, aby pracovali s európskymi hodnotami. A títo ľudia chcú pracovať pre firmy, ktoré majú hodnotu, aj, ktoré uznávajú etické hodnoty, čiže európske hodnoty ako ľudské práva. To, to sú hodnoty. Hovoríme tu o tom, čo by sme mali mať právo vlastniť. A GDPR znamená určité právo, je to vyjadrenie zákonného nároku, tak povediac. V Európe začíname investovať do firiem, ktoré sa riadia európskym zákonom a to je veľmi dôležité, pretože potrebujeme najnovšie, najmodernejšie technológie, ale nemyslíme si, že len to, keď všetky financie vrazíme do školstva a že tí vyškolení ľudia prídu rovno do tých firiem, ako som naznačil. Určite potrebujeme školstvo Potrebujeme umelú inteligenciu a určite potrebujeme investovať aj do podnikov, len čo budú rešpektovať naše hodnosti. Oh, pardon, <laughs> hodnoty. A, takže potom sa ešte môžeme venovať tým ďalším otázkam biomedicíny a tak ďalej. Teraz dám slovo kolegyne. Ďakujem, Erik. Rada by som sa venovala tej dileme, na ktorú ste poukázali. Určite my výskumníci nežijeme vo váku a keď vykonávame výskum, tak určite na nás niekto dozera, dohliada. Sme viazaní aj článkom 89 a tam sa špecifikujú požiadavky na výskum. Čiže globálne musíme implementovať aj naše kľúčové aspekty výskumu, čiže to, čo už existuje v oblasti medicíny napríklad a existujú tu aj e, prehodnotenia veľkých projektov výskumných. Ak si spomeniete napríklad Cambridge Analytica, ako získala údaje, respektíve prístup. Čiže potrebujeme mať aj nejakú etickú komisiu, alebo komisiu pre etiku aspoň e, pokiaľ je európske výskumné projekty, tak e, by niečo takéto malo existovať. A to, sa súvisí, e, to súvisí aj s prístupom práve si by design. A otázky zo Španielska v súvislosti s požiadavkami GDPR, tak môže to byť oveľa tvrdšie, keby sme používali niečo iného, než teda E, to, čo je typické pre oblasť medicíny. Aj v súvislosti s koreláciami. Myslím, že GDPR, keď si zoberieme, tam by si mali potom výskumníci sadnúť za stôl a prediskutovať si aspekty etiky. Proste hodnoty GDPR e, sa dajú transformovať tak, aby e, tieto aspekty boli v praxi uplatniteľné. Aby to bolo na prospech spoločnosti. Ďakujem. Pokiaľ ide o internet veci, aby bolo jasno, internet veci, to je podobné, ako by to malo byť aj v súvislosti s výskumom v oblasti medicíny. Tam mi dovolte povedať dve veci. Napríklad Netatmo. Netatmo je veľmi zaujímavá firma, ktorá sa zameriava na atmosférické predmety, ale poskytujú napríklad e, informácie o znečistení vzduchu a tak ďalej. A e, skúmajú situáciu na celej planete. A potom, povedzme, môžete povedať, táto to, to je vlastne ako nowcasting, podávanie aktuálnych okamžitých správ o situácii v atmosfére. Takže predstava je taká, ak sa zamyslíme e, nad zberom dát, sú dva spôsoby. Jednak máte prístup ku všetkým tým zákazníkom firmy Natatmo a čo proste e, robia tieto firmy a aké aktivity e, vykonávajú a tak ďalej. Alebo sa môžete zamerať na predmety a pozrieť sa, čo robia ľudia v danej miestnosti. Splnenie požiadaviek GDPR vlastne súvisia s tým, že je tam stupeň anonymizácia, nevieme, kto je vlastníkom netatmo a nakoniec to ani nepotrebujete vedieť, ale potrebujete vedieť, aká je, povedzme, z nejakého objektu vybraná teplota, aká je zaznamenaná. Povedzme, môžete to zamerať aj konkrétne, presne treba na nejakú časť mesta, nejakú ulicu. Dokážeme e, robiť aj také veci, kde internet veci zlyháva, dokážeme eh, zhromažďovať informácie zo všetkého, čo, eh, k čomu má prístup Internet of Things. Napríklad eh, poskytovateľa alebo teda dodávateľia elektriny. Treba zverieme oblasť Milána v Taliansku. Ak by sme nefungovali na baze GDPR, tak predstavte si, že keď eh, viete, kde je ten bicykel, kde je tá električka, prvneč nastúpite, nič to nemá, povedzme, s informáciami, osobnými informáciami o vás, ale a práve, že toto je využívanie prostriedkov z internetu vecí. To sa dá aplikovať kdekoľvek vo svete a my všetci dokážeme takto poskytnúť priamu odpoveď, či už ste to vy alebo ja. Myslím si, že je veľmi dôležité na GDPR nazerať z tohto uhla. Čiže aby nebolo potrebné zhromažďovať osobné údaje ľudí. Z hľadiska výskumu v biomedicíne je to vážna vec. Ale mám na vás otázku. Prejdem do francúzštiny, aby som sa v angličtine nepomýlil, ale chcem sa vytriť veľmi presne. pre mňa a kvant a všetci tí ľudia. Mám na vás otázku. Otázka teda je, máme inžinierov, máme výskumníkov zaoberajúcich sa e, umelou inteligenciou, máme platformy na zber údajov a máme e, kapacity na spracovanie údajov. Myslíte si, že moji inžinieri dokážu vedieť, či tá bunka je rakovinová alebo nie, alebo či sú to lekári, ktorí by sa mali pozrieť na tie finálne výsledky? Pravda je taká, že treba to e, zmiešať výskumníkov, lekárov, inžinierov, špecialistov na umelú inteligenciu. Treba e, byť schopný spojiť to všetko na jednej platforme ale na tejto platforme umelej inteligencie vlastne dekorelovať veci alebo odhaliť veci, ktoré sú prepojené, pretože o tom je tá umelá inteligencia. A potom e, nám sa to musí vrátiť e, do lekárom do nemocníc. A budeme ešte otvornejší, ktorá svat, časť sveta má najviac alebo najlepšie zdravotné údaje o ľuďoch na svete. Je to Európa. Európa. Európa má najlepšie zdravotné údaje. Francúzsko dnes napríklad e, zoberme si krajinu, ktorú dobro znam, má najlepšie zdravotné údaje k dispozícii, úplne najlepšie Skutočnosť jednoducho, že sú anonymizované, by nám v Európe umožnila, alebo umožňuje nám to vo Francúzsku, využívať takéto platformy ako je Quant, aby sme sa e, k vám mohli vrátiť k zlepšími výsledkami umelej inteligencie, ktoré dostanú výskumníci, nemocnice, lekári, špecialisti. Nemyslíte si, že budete žiť e, tisíc rokov, pretože dáte svoje údaje Google. Nie. My budeme tieto údaje spracovať tak, e, že sa dostanú k tým ľuďom, ktorí robia naozaj lekársky výskum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 naozaj e, situácia je e, takáto, že musíme si vlastne spojiť inžinierov, špecialistov na umelú inteligenciu, musia mať tie anonymizované údaje a to nám umožní vlastne tieto údaje postúpiť skutočným výskumníkom, skutočným lekárom a nemocniciam, aby sme zaručili, že všetci z vás nebudete predaní nejakej poisťovacej spoločnosti, ktorá zohľadní vaše zdravotné údaje vo vašom úvere alebo poistení, bude na vás vyvedieť nejaký tlak, tak, e, lebo bude mať náhľad do toho, či ste chorí. Alebo deti, ktoré sa narodia s handicapom, majú problém e, v živote, pretože napríklad tento handicap je vo všetkých údajoch zaznamenaný. A dnes by sme mohli s umelou inteligenciou masívne to robiť bez toho, aby sme vedeli, či ste to vy alebo ja, kto má tú chrypku. A naozaj sa to dá veľmi ľahko dokázať. Takže hádžme eh, alebo nerozbijeme GDPR na krajinu po krajine, pretože eh, keď práve zrýchlime eh, ten spôsob ochrany, ochrany našich spotrebiteľov, takto umožníme umelej inteligencii, aby sa tiež zrýchlila a to nám umožní naozaj zachovať si v budúcnosti všetky lekárske zdravotné údaje, rešpektujúc pritom ľudí. You missed your calling as a politician. Vy ste sa mali stať politikom. Hm? Radšej nie. No, záleží od toho, na do ktorej strane by, pre ktorú politickú stranu by ste pracovali. No. Dobre. Hovorili ste tak dlho a tak výrečne. A medzi tým prišli ešte ďalšie dve otázky. Môžeme teraz hneď sa im venovať? Takže Dve rýchle otázky a rýchle odpovede poprosím, pretože ešte nemal šancu prehovoriť pán Paul Brightpath. Takže dve otázky a potom Paul bude odpovedať. Pán Martin Toledano, Španielsko a potom pani Dal, Španielsko. Nech sa páči, pán Toledano, Španielsko. Ďakujem veľmi pekne vám, predseda. Logicky všetko, čo sme si vypočuli, vedie k záveru, že sme v procese, kedy je potrebné kontrolovať eh, veľmi dôležité aspekty moci. Teda, podniky majú nahromadené, nazbierané údaje o občanoch a musíme kontrolovať aj štát. A Európska únia má obmedzené možnosti kontrolovať štát, alebo štáty, takže aj, to sa týka aj údajov o občanoch. Takže nakoniec tieto údaje sú v súkromných podnikoch, ktoré majú obchodné záujmy, teda nie len e, záujem poskytovať určité služby. A môže to byť použité aj proti občanom. Takže si myslím, že je teda dôležité, aby sme tento legislatívny proces upravy tohto nariadenia E, orientovali v tom smete, aby Európsky parlament e, by zabezpečil, že budeme vidieť, ako jednotlivé štáty progresívne upravujú svoju legislatívu, aby sa tento nový nástroj právny stal ozaj kvalitným právnym nástrojom z toho, čo bolo pôvodne len zaujímavým projektom, aby to bolo skutočný nástroj toho, E, že sa touto cestou bude môcť analyzovať e, e, toto nariadenie a môže sa ešte ďalej vylepšovať. Ako osoba postihnutá určitou chorobou, povedzme, môže mať aj určité obavy. A zároveň ale chceme, aby tieto údaje slúbe, teda, pardon, slúžili aj na výskum a na teda na prospech verejného záujmu, aby z toho mohli mať prospech aj iní e, pacienti. A práve tá anonymizácia je v tomto smere veľmi pozitívna vec. Ďakujem. Pani Vendeo, nech sa páči. Ďakujem za slova. Dovolte minútku, vrátim sa tiež k biomedicíne a k výskumom a hovoríme o problémoch, ktoré sa môžu týka tejto veci. Tam nejde len o to, že sa poskytnú slobodne tie informácie, ale z hľadiska biomedicíny tam môže vzniknúť určitý problém a prekážka. Napríklad výskum v biomedicíne u nás v Španielsku. Toto nariadenie určite bude mať odlišnosti v jednotlivých členských štátoch, predovšetkým pokiaľ je o výskum vo sfere zdravotníctva u nás, u nás tiež máme aj zákon číslo 1007 a tam práve sa umožňuje taká širšia implement, pardon, e, širší výklad e, celého tohoto princípu. A práve táto otvorenosť nariadenia e, si vyžaduje to, aby fungovali nejaké komisie pre etiku vo výskume ak by sa teda malo niečo upraviť v tomto e, návrhu, v tomto zákone, v tejto legislatíve pre sektor zdravotníctva, možno nebudem celkom súhlasiť s tým, čo hovorí pani Marnau, e, s tými problémami, ktoré by ešte mohli vzniknúť. A e, Mm, chcem povedať, že určite budeme musieť prísť s nejakými pozmeňujúcimi návrhmi, pokiaľ to budeme to GPRS, ak to budeme teda náležite chcieť implementovať aj u nás v rámci španielských zákonov. Budeme možno potrebať úplne nový zákon, ktorý by umožnil vyriešiť celú túto záležitosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči odpovede pán Breitbart. Ďakujem za otázky, ktoré odozneli. A za by som začal tým výskumom v medicíne. Tam sme ešte neurobili až tak veľa práce, ale určite úvodné ustanovenia GDPR by mohli byť užitočné. Práve sa týkajú otázok, ktoré sa súvisia s celkovým rozsahom výskumu. Takže úvodné ustanovenia poskytujú dosť široký manevrovací priestor Nepotrebujeme sa hrať chytro, aby sme mali čím skôr novú legislatívu, ale ide o to, aby sme v maximálne miere dokázali náležite implementovať e, všetky ustanovenia existujúceho nariadenia GDPR. Čiže e, hovorí sa, že nakoniec tam možno súhlasiť aj s tým, čo by znamenal lekársky výskum. A pre lajka to určite nebude ľahké, bude to ťažké pochopiť lajkovi, čo všetko tam môže byť obsiahnuté, na čo všetko sa to dá využiť vo sfere výskumu a pri akých situáciách. Takže som presvedčený o tom, že pokiaľ ide o výskum, je tu dosť veľký manevrovací priestor, ktorý GAD GDPR poskytuje. Takže určite dá sa postupovať aj etickým spôsobom. Prirodzene existujú tu aj určité problémy, ktoré môžu nastať ak e, tu máme dočinenia s veľkými firmami. Aj keď možno si vytvoria nejaké e, komisie pre etiku a bude tam dohľad nad výskumom. Nakoniec sme aj videli e, nedávne výsledky vo výskumu. Tam bol práve ten aspekt legitimity spomenutý. Môžem povedať, že viaceré orgány pre ochranu dát e, sa k tomu vyjadrili, že je potrebné plniť požiadavky zákona. A tak proste vo svojej činnosti to príslušné firmy musia rešpektovať. Na záver, pokiaľ ide o národnú legislatívu, no, o čom hovorili e, e, tuto presvetia Španielska, a práve že toto monitorujeme z hľadiska toho, ako sa implementujú do jednotlivých zákonov členských štátov aspekty GDPR. A určite, že kolegovia sa už tešia na, ten, e, na konečnú finálnu verziu francúzských zákonov. A ešte krátke vystúpenia pani Marno a pána Leandriho. Veľmi stručne poprosím, pretože musíme preznať ďalšiu časť. No, súhlasím s pánom Breitbartom. Myslím si, že ak by sme sa príliš hnali do nejakej novej legislatívy, najmä v oblasti biomedicínskeho výskumu, to by bolo naozaj predčasné v tejto fáze. Ja by som chcela najprv vidieť, ako DPA budú interpretovať požiadavky GDPR týkajúce sa veľkých e, dát, e, toho výskumu Open Sky. To všetko sa musí urobiť e, v biomedicínskej oblasti, čo tam treba urobiť. A toto je panel týkajúci sa technických inovácií a vývoja a ja by som rada videla aj iné riešenia, nie len to, že biomedicínsky výskum bude vychádzať zo súhlasu, ale bude sa napríklad pracovať s anonimnými údajmi, budú sa uplatňovať nové techniky ako súkromné vzdelanie, tam je kombinácia umelej inteligencie a anonimných údajov. Takže toto by som naozaj chcela, aby sa realizovalo v praxi, predtým než teda e uvidíme, či bude dostatočný predpoklad široký súhlas na využitie týchto údajov. Z pohľadu priemyslu vám zaručujeme, že práca s anonymizovanými údajmi, keď sa, teda sa pracuje, keď ich posielame priamo naspäť vám. Čiže už dnes existuje e, teda takýto data medical, Ehm, dá sa tým eticky spolupracovať, rešpektujúc GDPR. Keď sa to vráti napríklad do nemocnice, k vášmu lekárovi, keď sa to vráti uh, tomu špecialistovi, tak eh, vy budete mať z toho lepšiu liečbu. Takže áno, existuje aj dnes možnosť urobiť to. Ďakujem pekne. Ďakujeme našim rečníkom za vynikajúce vynikajúce príspevky. Ďakujem kolegovia za túto veľmi zaujímavú časť. A teraz prejdeme e, k tej poslednej časti popoludnia. To sa týka tej policajnej smernice. Poprosil by som, aby sem prišli rečníci. Niekedy sa to považuje za tak takú trošku zanedbávanú e, časť, e, druhú časť toho balíka ochrany osobných údajov, ale je to dôležitá súčasť balíka. Ja si spomínam, že aj naša politická skupina veľmi sa borila s tým, ako e, vlastne ten balík GDPR vtedy poňať a bola tam dosilná opozícia aj v rade proti tejto časti celého balíka. ale je to samozrejme dôležitý nástroj harmonizovujúci e, pravidlá e, k spracovaniu osobných údajov, e, pokiaľ je o cenejšiu spoluprácu, takže je to veľmi dôležitá súčasť balíka. Naozaj teda dúfam, že v tejto poslednej časti, aj keď sme všetci unavení, že sa nám podarí veľmi dobre sa na toto sústrediovať a že to bude dobrou súčasťou celkového uh, Um, prínosu GDPR a policajnej smernice. Takže máme tu Kristiana Víze Svanberga, hlavného uh, úradníka pre uh, súkromie a šéfa dánskej ochrannej jednotky v Národnej policii. Potom je tu pán Oliver Mikol, z DG e, Justice, šéf e, odboru pre ochranu údajov a e, Maja Smolčík, berlínska komisárka pre ochranu údajov. Pán Svanberg, máte 10 minút, nech sa páči. Pán Svanberg. A ďakujem všetkým, že ste sem prišli. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj výboru za to, že ma pozvali, aby som tu dnes hovoril o smernici eh, o eh, spracovaní osobných údajov v, v presadzovaní eh, práva. E, bolo to e, predpokladom, aby Dánsko si mohlo zachovať úzke e, spojenie s Europolom. Policajná smernica sa implementovala v dánskej legislatíve ešte pred 1. majom 2017. Takže sa pokúsim popísať niektoré skúsenosti, ktoré sme my nadobudli v Dánsku pri využívaní tejto novej smernice. V prvom rade by som uh, vás mal E, upozorniť, že ako úradník nemôžem hovoriť o politických otázkach alebo otázkach e, či tá policajná smernica a jej ustanovenia naozaj našli tú správnu rovnováhu medzi vecami, ktoré sa musia zohľadňovať, keď sa na to pozrieme z pohľadu orgánov predstavovania práva a mm, spracovania osobných údajov. Ale ešte než pôjdem ďalej, chcem povedať aj to, že než som začal pracovať v Dánskej policii, pracoval som e, na úrade dohľadu na to som údajmi e, z Ministerstva spravodlivosti a bol som súčasťou e, týmu, ktorý počas prvých šiestich mesiacov Dánskeho predsedníctva v Rade ministrov v roku 2012 rokoval práve na tej, o tejto legislatíve dnes šéfujem eh, eh, odboru ochrany osobných údajov v policii, máme 11 zamestnancov a pozeráme sa na to, ako sa to uplatňuje a ako je to eh, teda v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov. Keď sa pozriem na otázku osobných údajov, ochrany osobných údajov zo strany orgánov presadzujúcich práv, môžem povedať, že moji pracovníci si veľmi dobre uvedomujú zodpovednosť, ktorú majú pri spracovaní informácií, aby to bolo v súlade s pravidlami. A to tak, aby to bolo um, primerané a rozumné. Myslím si, že to súvisí s tým, že policajní dôstojníci chápu, že určité informácie musia byť e, pre účely vyšetrovania e, utajené a na ochranu a integrity jednotlivca. Čiže je pre nich úplne prirodzené, že chcú chrániť eh, policajné príležitosti robiť svoju kľúčovú úlohu a e, zachovať teda utajenie a chrániť integritu. No a samozrejme, ľudia v policajných zložkách chcú dodržiavať legislatívu. E, to neznamená, že nové požiadavky policajnej smernice by boli zmenou, ktorú pociťujeme a že by to bola skutočná úloha. Takže máme svoje povinnosti a tu je konkrétny príklad toho, kde právo jednotlivca na informácie o spracovaní osobných údajov sú súčasťou je to centrálnou súčasťou všeobecnejšej ochrany údajov, e, čo sa zaposlenilo teda posunilo smernicou z roku 95. Keď hovoríme o presadzovaní práva. Je to, je to určitá inovácia. Môže byť, konkrét, e, môže byť ťažšie vidieť, že kde sa teraz jasne povie, že musíme informovať občanov Čiže mohlo by to napríklad stiažovať vyšetrovanie zločinu, ak osobe poviete, že ju vyšetrujete, že je predmetom vyšetrovania. Čiže asi bude e, lepšie e, odložiť túto informáciu na neskôr v tomto procese a určiť, kedy presne informovať v mnohých druhoch e, vyšetrovania, ktoré policia vedie, to bude asi jedna z tém, o ktorej sa najviac bude diskutovať v nadchádzajúcich rokoch. V Dánsku ako ustanovuje smernica, sa snažíme e, zohľadniť všetky situácie, e, Pozrieme sa na to, ako policia vo všeobecnosti spracová osobné údaje a snažíme sa to robiť napríklad aj provokáciou na našej web stránke alebo dávame plagáty v rôznych oblastiach, aby sme teda občanom vysvetľovali, aké majú práva a že ak chcú, kde sa môžu stiažovať e, na spracovanie svojich osobných údajov v policii. Ďalšou dôležitou súčasťou je, že pravidlá, ktoré teraz máme na spracovanie tých e, veľkých dát, big data, e, policajné orgány stoja pred veľkými výzvami, pokiaľ hovoríme o týchto dátach. Ehm, bolo, boli sme inšpirovaní aj skúsenosťami našich kolegov v Europole a inde. Preto sme vedeli, že potrebujeme veľmi efektívne a moderné využívanie e, dát, aby sme e, mm, teda mohli efektívne pracovať. E, čiže potrebujeme dobré nástroje na analýzu a spracovanie informácií. Policajná smernica teda mala mnohé pozitívne účinky, pretože dnes legislatíva žiada od dánskej policie, aby zabezpečila dodržiavanie pravidiel e, eh, ochrane osobných údajov. Preto ľahšie môžeme s našimi dodávateľmi hovoriť o tom, že ako na to. A ešte posledný príklad, ako vlastne pravidla novej policajnej smernice ovplyvnili eh, policajnú prácu v praxi. Chcel by som hovoriť o tom, ako ohraničiť, že ktoré pravidla sa na ktorú situáciu uplatňujú, pretože keď máme o spracovaní osobných údajov, e, čo je súčasťou nejakej konkrétnej európskej spolupráce, tak pre nás bolo ťažké určiť, že či nejaký transfer osobných údajov je v súlade s GDPR, alebo policajnou smernicou, alebo nejakými ďalšími pravidlami v nejakom inom právnom akte. Čiže potrebujeme veľmi konkrétnu interpretáciu pravidiel Musíme presne vedieť, prečo spracovávame údaje a musíme sa pozrieť na rôzne účely, na ktoré sa tie dáta môžu využiť dotknutými orgány. Čiže riešením by mohlo byť, že policajné orgány, orgány presadzovania práva a kompetentné orgány e, dohľadajúce na dodržiavanie e, dát e, by sa mohli vlastne spolu zamyslieť nad tým, že aká je praktická odpoveď. Bolo by to jednoduchšie pre e, orgány, bolo by to jasnejšie pre občanov, aby videli, ako sa to využíva. Takže, pán predseda Moraes, dúfam, že tieto príklady budú užitočné pre výbor LIBE. Samozrejme, rád zodpoviem na akékoľvek otázky aj technické povahy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz e, dostane slovo Oliver Mikol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán E, predseda, ďakujem za pozvanie. Ja by som na úvod v zásade sa chcel vyjadriť k trom prvkom. V prvom rade hlavný prvok alebo hlavné prvky tejto novej legislatívy, ako ste správne poukázali, e, na to, že občas sa na to ako keby zabúda a hlavný dôraz je na GDPR. Po druhé, chcem vyzvihnúť niekoľko dôležitých e, vecí, Nebudem všetky e, články samozrejme preberať, ale vyzvihnem niektoré dôležité veci v smernici. A po tretie, kde sme teraz, keďže e, lehota na transpozíciu volá 6. mája. Takže to prvá časť. Hlavné prvky. Táto smernica je súčasťou tohto balíka na ochranu osobných údajov spolu s GDPR. Bolo to prijaté v maji 2016 a lehota, ktorú som spomínal na transpozíciu, je 6. mája. No a z praktického hľadiska by to malo byť toho 25. mája spolu s GDPR a pre mnohé členské štáty toto je dátum, na ktorý sa zameriavajú, pretože vidia, že tieto dve veci e, teda sú ako balík. E, táto legislatíva, táto smernica nahrádza smernic rámcov rozhodnutie rady z roku 2008, čiže odkláňame sa z tretieho piliera k mm, smernici Európskeho parlamentu a rady, čiže je to lisabonizácia pravidiel, ktoré sme tu mali doteraz. A e, tie dva hlavné ciele ostávajú nezmenené. E, vysoká úroveň ochrany osobných údajov berú do úvahy špecifický kontext e, policie e, a trestnej justície. No a takisto Ide o propagovanie alebo podporenie hladšej mm, výmeny informácií medzi policajnými orgánmi členských štátov. A tretím cieľom je spolupráca v boji proti terorizmu a proti ďalším závažným trestným činom v Európe. Hlavné zmeny v porovnaní s rámcovým rozhodnutím sú v tom, že sa to týka tak domáceho aj cezhraničného aspektu. Doteraz sme mali nástroj, ktorý sa zameriaval najmä na cezhraničný aspekt Máme silnejšie práva pre dátové subjekty. Eh, je to tiež inšpirované GDPR. Je tam právo na informáciu, právo na prístup k týmto informáciám eh, pre dátové subjekty, oprav, právo na opravu, na vymazanie a tak ďalej. A máme tu ďalší dôležitý bod, to je priamy prístup dátového subjektu k jeho právam. Čiže čo to znamená priamy prístup? Znamená to, že občan môže ísť priamo e, na daný úrad a iba ak e, tieto práva sú nejako obmedzené, vtedy ten dátový subjekt musí ísť na úrad na ochranu e, osobných údajov. A toto je veľmi dôležitá vec, toto v minulosti tu nebolo v rámci toho rámcového rozhodnutia. Zlepšenie tiež zavádza nové princípy, podobne ako GDPR, čo už bolo prezentované, napríklad ochrana údajov by design a štandardne a zvyšuje sa kompatibilita orgánov, napríklad e, aby sa robili tie dopadové štúdie, e, E, rizika pre datové subjekty, potom je tam povinnosť menovať úradníka na ochranu údajov všetkých kompetentných orgánov, okrem teda súdov a nezávislých e, úradov. No a e, to je podobné naprieč celým GDPR. No a samozrejme aj povinnosť uchadovávať e, tieto e, údaje a samozrejme protokoly. A no, to je tou najväčšou výzvou pre orgány, pretože to má reálny dopad na IT systémy. Čo sa týka medzinárodných prenosov preferovaným kanálom, Eh, je eh, oficiálna žiadosť zo strany eh, príslušných orgánov, ale samozrejme máme aj možnosť nepriamej spolupráce na základe žiadostí na poskytovateľov služby. To je ten hlavný prvok, ale chcel by som zdôrazniť špecifické veci, ktoré sme spomenuli aj v diskusii s členskými štátmi. Čo sa týka rozsahu, a toto je niečo, čo už e, spomenul aj pán Alexander, e, smernica sa vzťahuje na orgány, ktoré sú zodpovedné za stíhanie. Ale nevzťahuje sa to na orgány, e, ktoré majú uľahčovať plnenie policajných úloh. A to je ten rozdiel medzi policajnou smernicou a GDPR. A ďalším dôležitým prvkom je to, že tak GDPR ako aj smernica o polícii dáva možnosť členským štátom e, rovnaké kompetencie v oblasti ochrany dát. A myslím si, že toto je veľmi pozitívna e, záležitosť. A väčšina členských štátov e, si e, zvolili rovnaký orgán, ktorý má správovať tak ochranu dát, ako aj správovať plnenie smernice o policii. A to samozrejme e, prispieje k lepšej konzistentnosti spoločných princípov, na ktorých stojí tak smernica o policii, ako aj nariadenie o GDPR. Samozrejme, toto je niečo, e, čo je technická záležitosť a čo sa implementuje zároveň pomerne náročným spôsobom e, pretože v niektorých prípadoch bude treba zmeniť celú architektúru a samozrejme, z tohto dôvodu e, je tu dlhšie prechodné obdobie až do roku 2023 s možnosťou predlšania a v mimoriadných prípadoch do roku 2026. E, videli sme, že v niektorých e, členských štátov sa, tento implementácia, sa implementácia tohto systému je jednoduchá záležitosť a niektoré potrebujú dlhšiu prechodnú dobu. Čo je dôležité, je aj to, kto dozoruje e, tento e, proces, pretože smernica o polícii nestanovuje konkrétny dozorujúci sol, ale hovorí o nezávislom súdnom orgáne. A samozrejme musíme definovať, čo tento nezávislý súdny orgán je, e, pretože je to, vyžaduje sa rovnakú mieru nezávislosti od, e, od týchto orgánov ako od súdcov. Špecifický e, prípad je v Taliansko, kde sa nemusí napríklad jednať vždy o úplnú nezávislosť. A e, samozrejme, toto je nesmierne dôležité, a to je napísané v smernice, tieto opatrenia musí byť efektívna, musia mať efektívne e, právomoci. A videli sme, že mnohé členské štáty dávajú rovnaké právomoci tak policii, ako aj orgánom na ochrane e, dát. Takže tu je otázka, do akej miery e, sú harmonizované právomoci týchto orgánov. A samozrejme je tu aj mm, zakotvený princíp priameho prístupu daného orgánu, e, respektíve daného poskytovateľa priamo k orgánu, ktorý má na starosti ochranu údajov. Nechceli sme v tomto prípade obmedzovať právo e, takéhoto subjektu, avšak e, pokiaľ existuje nejaké nejaké obmedzenia, musia byť jasne stanovené, kedy e, takéto obmedzenie možné je. A tak je, to, tak je to riešené aj v niektorých členských štátoch. No a potom v neposlednom rade chcel by som poukázať e, na určité rozdiely medzi smernicou o policii a GDPR. Máme tu právny základ na ochranu e, dát. No a potom je tu zákon o polícii, ktorý vychádza zo e, zákonu. E, v smernici o polícii nemáme princíp transparentnosti o nakladaní s dátami, aj keď je tu samozrejme princíp o správnom nakladaní s údajmi. ale samozrejme je tu e, opatrenie, ktoré smeruje k minimalizácii e, údajov, ktoré sa budú týkať aj policajných orgánov. Samozrejme je tu aj otázka, ktorá sa týka práve smernice o e, polícii, či takéto záznamy majú byť vymazávané automaticky, alebo o to majiteľ údajov musí e, požiadať. Takže toto je rozdiel aj e, v rozsahu pôsobnosti. No a otázka je, že kde sa momentálne nachádzame po dvojročnom e, prechodnom období. V komisii sme mali početné stretnutia, v podstate 50 takýchto stretnutí aby sme pripravili balíček o ochrane údajov a takisto sme e, privítali aj rozhodnutie pracovnej skupiny k článku 29, e, kde sa hovorí o kľúčových prvkoch, kde sa hovorí o dĺžke ukladania údajov, o právach dátových e, e, subjektov. A to je samozrejme veľmi e, užitočný nástroj, ktorý sa týka práve orgánov. Kde sa momentálne teda nachádzame? Ako bolo povedané, väčšina členských štátov, takmer polovica z nich, budú používať rovnaké nástroje na implementáciu GDPR a smernice o policie iba štyri štáty, Nemecko, Slovensko a Litva, respektíve tri štáty, eh, si podalo notifikáciu a a po analýzi situácií vidíme 7 členských štátov, ktoré plnia všetko na čas, čiže stíhajú májový deadline. 7 z nich eh, má určité meškanie a potom tu máme niekoľko členských štátov, kde zatiaľ implementácia nie je úplne jasná a v niektorých členských štátoch budú samozrejme voľby, takže tento proces bol nakoniec odložený. Takže toto je súčasný stav eh, vecí, ale eh, vzhľadom na to, že máme tu zástupcov členských e, štátov a ich parlament. Vyzývame ich na lepšiu implementáciu e, smernice o policie. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, dúfam, že som nehovoril príliš dlho. Dobrý deň, spravedlňujem. Ďakujem, musel som odísť na dôležitý hovor. A teraz ďalším rečníkom je uh, pani eh, z Úradu na ochradu eh, osobných údajov. Ďakujem eh, veľmi pekne. Myslím si, že je nesmierne dôležité, že aj na európskej úrovni bude jasne stanovené, akým spôsobom budú vynúcovacie opatrenia, ktoré budú potom zavedené na jednotlivých národných úrovniach a aké ciele si kladie práve táto smernica a samozrejme, akým spôsobom e, bude stanovená pôsobnosť, e, čo sa týka orgánov a jednotlivých agentúr na ochrany osobných e, údajov. Budem samozrejme hovoriť iba za Berlín, ale viem, že podobná situácia je aj v jednotlivých iných spolkových úradoch. V súčasnosti tieto opatrenia ešte nemáme ukotvené a presadené a chceli sme aby e, plnenie smernice o policii bolo zakotvené v tej istej právnej e, úprave ako e, GDPR, preto nový berlínsky zákon o ochrane údajov, ktorý má zároveň mal plniť aj plnenie smernice o polícii by mal byť prijatý ešte pred parlamentnými prázdnenami. A samozrejme, to sa bude týkať všetkých verejných orgánov, a samozrejme našim cieľom je, aby sa e, tieto plnenia e, fungovali rovnako e, a to na všetkých orgánoch a tie budú stanovené v jednotlivých špecifických zákonoch, ktoré ešte neboli schválené. Samozrejme problematické je, aby mali v súčasnosti mali E, príslušné opatrenia, ktoré sa týkajú tak GDPR, ako aj berlínskej e, policie a zobrali ich e, stanoviská do úvahy. A samozrejme, to sa to samozrejme k dispozícii musíme mať ale aj analýzy takéhoto plnenia. Ale zatiaľ v stredu minulý týždeň bol prijatý nový návrh Berlínskeho zákona o ochrane dátov a o, po 1,5 dní bol to prejednané vo výbore spolkového parlamentu, respektíve e, parlamentu spolkovej krajiny. Avšak e, po e, prehľade je už teraz jasné, že niektoré body sú veľmi problematické a podľa článku 7 e, odseku 2 e, musíme hovoriť o o spoločnosti, e, o spolupráci policajných a orgánov a orgánov na ochrane dát, ktoré budú jasne presaditeľné. Čo sa týka berlínskeho zákona, však toto požadované nie je a budeme aj naďalej e, prakticky e, dodržiavať tie opatrenia, ktoré v súčasnosti zavedené máme. A to si samozrejme vyžaduje e, samozrejme prestane plnenie niektorých opatrení a prijatia opatrenia z novej smernice. A samozrejme s týmito prostriedkami máme už dlhú skúsenosť a musíme zabezpečiť, aby predovšetkým eh, verejné orgány eh, pomáhali pri plnení a mm, požadovali sme aj náležité plnenia, aby aj článok 47 eh, smernice prebrali plnenie jednotlivých prvkov smernice a to samozrejme bude potom riešiť aj nesúlad e, so e, smernicou, pretože tie staré opatrenia už nie sú účinné. Keď e, toto právne opatrenie ostane tak v súčasnej podobe, potom v článku 46 tejto eh, smernice, kde sa hovorí o eh, presadzovaní a úlohách jednotlivých eh, orgánov. Tie potom tieto právomoci budú prebrané aj do novej smernice. Tieto nedostatočné nariadenie mm, stanovujú určité záväzné opatrenia, ale samozrejme musia byť ešte dodatočne preverované potom musíme zabezpečiť, aby tu bola zabezpečená dostatočný e, súlad a musíme vytvoriť dostatočný e, priestor na usmernenia, e, ktoré smernicu, ktoré zabezpečia splnenie smernice v reálnom živote a samozrejme tak ako e, tejto smernice, ako aj smernice o GDPR, e, ktorá podľa súčasného zákona nepredstavuje žiadny problém. A samozrejme, to sme už viackrát kritizovali. A e, podľa článku 57 musíme stanoviť, aké sankcie pri jeho po porušovaní budú implementované a ako budú eh, definované, lebo tie budú presadzované iba nedostatočne. A samozrejme musíme eh, vytvoriť eh, systém pokut, ktorý, ktoré môžu predstavovať sankcie Samozrejme, e, tí, ktorí e, produšili e, tieto opatrenia iba raz, nepredpokladáme voči ním žiadne sankcie prostredníctvom štruktúr alebo opatrení na základe zodpovedných orgánov. To sa vzťahuje tak na Berlín, ako aj ostatné. Samozrejme, veľmi pochybné nariadenie podľa tohto, ak zistíme, že sa môže vyskytne problém pre, človek, pre osobu, ktorej sa to dotkne, potom dodatočné spracovanie údajov sa môže aj naďalej vykonať a potom to posúdenie dopadov sa ukončí a samozrejme v takom prípade ten orgán, ktorý vykonáva kontrolu, musí jednať okamžite. Samozrejme to je otvorené eh, na eh, diskusii, respektíve interpretácii, ale sme presvedčení o tom, že by bolo možné vykonať eh, takúto analýzu, aj keď je to v záujme danej osoby hovorili sme aj o tom, že lehota, ktorá bola stanovená na analýzu e, dopadov, je pomerne krátka, ale nie sme presvedčení o tom, že toto bude v súlade so smernicou o polícii, čo sa týka dopadov na osoby, ktorých sa to dotkne. E, Berlín nevyužil všetky obmedzenia, ale vzťahuje sa to iba na určité prípady, keď hovoríme o obmedzeniach, a obmedzeniach notifikácie a odporúčania, ktoré neboli prijaté. Častokrát tá osoba, ktorej sa to týka, môže získať informácie dodatočne až po tejto udalosti a Častokrát sú to informácie, ktoré nie sú správne. Ešte jeden aspekt na záver, ktorý sa týka nielen môjho úradu, ale všetkých nemeckých úradov dohľadu. Viete, že právna a praktická realizácia smernice e, e teda policajnej a GDPR vy, e, vnáša nové otázky, nové výzvy pre tieto orgány dohľadu a je tu obrovská potreba eh, poradenstva na strane hospodárstva, na, na strane zväzov, združení a teda eh, tak GDPR ako aj policajná smenica predpokladajú, že každý orgán eh, dohľadu bude mať dostatočné zdroje, priestory, infraštruktúru, aby efektívne mohol riešiť svoje úlohy. A mnohé orgány dohľadu sú od toho ešte veľmi vzdialené, takmer e, všetky majú beznadejne nedostatok zdrojov, čiže E, pochopenie týchto nových nás rokov ešte nie je dostatočné a my s našimi návrhmi naozaj získavame len e, málo pozornosti. Za Berlín môžem povedať, že naozaj máme veľmi motivovaných pracovníkov, e, E, ktorí sa plne angažujú v realizácii novej, e, nového nariadenia Európskej únie na ochranu osobných údajov. Tešíme sa na veľmi napínavé časy a tešíme sa na spoluprácu s európskymi kolegami a kolegyňami. E, čo sa týka tých veľkých víziev, ktoré prináša realizácia GDPR, a policajné zmeny. Či, či sa to zvládne s obmedzenými personálnymi zdrojmi, to uvidíme. Považujem to za dosť otázne treba mať na pamäti, že e, situácia nie je taká, že by sa, ak nebudú objektívne splniteľné e, tie povinnosti, tak tá motivácia sa môže veľmi rýchlo preklopiť aj do demotivácie, čo by bolo fatálne, pretože všetci musíme mať veľký záujem o to, aby e, úprava ochrany údajov v Európe bola čo najoptimálnejšie realizovaná, pretože iba tak sa základné právo na ochranu osobných údajov dokáže zachrániť aj do digitalizovanej budúcnosti. Preto by som bola veľmi vďačná za určitý kritický, eh, kritickú podporu zo strany európskej úrovne a mm, ďakujem vám týmto za pozornosť. Ešte raz ďakujem. Ďakujem pekne a ideme rovno na otázky zo strany predstaviteľov národných parlamentov predstaviteľ z Grécka. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som položila otázku pánovi Kristianovi Zesvanbergovi, pretože sa dotkol veľmi citlivej záležitosti, to je vyváženosti medzi ochranou údajov a bezpečnosťou. Samozrejme, policia by mala mať možnosť e, efektívne bojovať proti trestnej činnosti v rámci štátu aj cezhranične. Nariadenie už poskytuje priestor na minimalizáciu e, zásahov alebo e, vnikanie, tak povediac, ale chcem sa opýtať, či v praxi už bolo niečo urobené v tomto. Aké máte skúsenosti? Ďakujem. Pán predstaviteľ zo Slovenska. Prajem dobrý deň. Ďakujem za to, že môžem prehovoriť na tomto fóre. Pán predseda, keď sa hovorí o osobných údajoch, môžeme tu hovoriť o jedne, na jednej strane o ľudských právach, na druhej strane o využívaní policajnej taktiky a policajných metód a techník. A narážame ale stále na dôležitú otázku v takej základnej nedôvery v policiu. Sú krajiny, kde skúsenosti s policiou sú negatívne a teraz sa to akoby opakovalo. Druhá dôležitá téma. sa týka e, zachytávania prípadov kybernetických trestných činov, keďže v tejto sfére hranice vlastne neexistujú. Ako napraviť situáciu? Možno povedzme cestou zavedenia nejakých predpisov, zákonov, ale zločinecké organizácie sú vždy nejaký ten krok vpredu. Takže nejaký, vždy si nájdu nejaký ostrov, kde dokážu vykonávať svoje aktivity. Ďalej je tu otázka zakvalifikovania orgánov na presadzovanie práva. To sa týka aj úrovne vzdelania, odbornej prípravy, technického vybavenia a personálneho obsadenia. Takže toto je vec, ktorá je veľmi relevantná pri implementácii tejto policajnej smernice. Keď hovoríme o kyberzločine, tak vieme, že dochádza k krádežiam osobných údajov, k tomu, že e, proste hekery vnikajú do informačných systémov súkromných firiem a má to možný dopad aj na osobný život osôb. Isté, na jednej strane existujú zákony a predpisy a vyhlášky, ale ako nájsť tú správnu hranicu medzi e, veľkou mierou súkromia a veľkou mierou záujmu o riešenie takýchto problematických situácií. Takže na jednej strane, respektíve tak či onak, je tu snaha e, hľadať určité hodnoty, napríklad v kryptomenách. A je tu ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť a je veľmi dôležitá z hľadiska ochrany, teda ochrany súkromia a boja proti trestnej činnosti v tejto sfére. Máme tu policajné orgány, súdne orgány, teda justičné orgány, presnejšie povedané, a potom prichádza ďalší krok a to je uchovávanie údajov. Potom tu vzniká otázka, kto je zodpovedný za toto štádium. Hej? Kto bude potom likvidovať tieto údaje a kto na to bude dozerať. Takže Štáty možno si hľadajú svoje vlastné cesty, ako riešiť túto situáciu, ale určitý základný rámec by mal byť poskytnutý zo strany Európskej komisie cestou jej návrhov, pretože potom toto by sa po- mohlo doplňať. A, a teraz sme v situácii, kedy každý členský štát si hľadá svoju vlastnú cestu, takže toto môže zrazu znamenať, že niektoré členské štáty sa budú musieť e, vysporiadať s nejakými útokmi. Budú musieť čeliť útokom, kde dôjde e, povedzme ku krádeži údajov z firiem. Takže treba si uvedomiť, že ide o vážnu otázku. Ďakujem. Nebudeme mať dve kola otázok, takže poprosím teraz všetky otázky, nech odoznejú a potom pôjdeme na odpovede. Takže kto si žela vyjadriť sa ešte pán Vody z Európskeho parlamentu. A potom ešte pán López Aquilar. Dobre, prosím vás, kladte otázky stručne. Ďakujem. Takže ešte niekto sa hlási o slovo? Nebude druhé kolo otázok, hej? Dôrazňujem. Dobre teda. Prosím, Otázky kladte stručne. Pán Body z Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po polsky. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za to, že ste zorganizovali túto schôdzu. E, mnoho mesiacov som sa e, zastával myšlienky zorganizovať túto schôdzu a venovať sa otázkam GDPR. Dnes práve teda vidíme, že je tu mnoho problémov, ale aj mnoho príležitostí, ktoré pred nami stoja. Sme pripravení teda budovať dôveru v digitálnom svete a dôvera je pre toto vec kľúčového významu. Chcem povedať e, niečo k trom veciam. Poprvé, inštitucionálna slabosť, alebo slabé inštitúcie eh, vo viacerých členských štátoch, pokiaľ je o implementáciu týchto nových nariadení. A sila inštitúcií, teda národných inštitúcií, ktoré majú vykladať tieto nariadenia a predpisy, majú podporovať občanov aj eh, podniky a inštitúcie pri implementácii týchto predpisov. Vidíme, že tu neexistuje nejaká 100% prípravenosť v žiadnom z členských štátov. A toto je tiež dôležitá myšlienka, ktorá tu odoznela. Po druhé, a toto podčiarkli viacerí rečníci v tomto paneli, mnoho problémov, ktoré sa týkajú e, vlastne e, propagácie toho, čo ponúka nariadenie a smernica. Máme tu mnoho subjektov, občanov, aj iných subjektov, proste, ktorí nerozumia tomu. Či, ako nájsť tú správnu rovnováhu medzi právami a súkromím a na jednej strane a na druhej strane medzi potrebou vykonávať niektoré úlohy, ktoré majú v svojom pracovnom e, portfóliu viaceré orgány, orgány štátu. Takže eh, aspekty používania osobných údajov bez nejakých obmedzení, tam to proste tá, tá ďalá cesta nevedie. Trestné činy, o ktorých hovoríme. Hovoríme potom samozrejme ešte, je potrebné eh, získať súhlas súdu prvne sa príjme nejaké opatrenia. Najprv teda sme boli svedkami toho, že keď už prístup k údajom bol poskytnutý, tak sa vlastne až potom získava e, dodatočne súhlas súdu. Aj s tým sme sa stretli. Máme tendenciu sústredovať sa na kľúčové nariadenie. A ak sa pozrieme na práva občanov, tak je dôležité vysvetliť, ktoré sú tie základné a najdôležitejšie elementy, ktoré musia mať k dispozícii policajné orgány. A tieto orgány by mali vedieť, aké sú to tie právomoci, čo môžu robiť. Pán Samitovská z Litva. Poprosím, poprosím, pýtajte sa stručne. Dobré odpoludne, ďakujem za slovo, pán predseda. Rečníci aj kolegovia z národných parlamentov dnes zdôraznili niektoré aspekty v tejto e, smernici aj nariadení. Oba tieto dokumenty, aj smernica, aj nariadenie, jasne vytýčujú podmienky aj pravidlá, ktoré sa týkajú spracovania dát a narábania a s údajmi. Je tu dilema. Na jednej strane sú tu inštitúcie, ktoré presadzujú zákon, potrebujú teda nejaké dáta pre svoje aktivity a potrebujú li- likvidovať e, treba z nejakých tých e, zločincov, ktorí poškodzujú osobné údaje a samozrejme existujú tu určité podmienky, ktoré sú vytvorené ohľadne prístupu k dátam, ktoré sa majú využiť e, zo strany orgánov činných trestnom konaní a tak ďalej. Aby došlo jednak k možnosti prevencie trestných činov, respektíve ich vyšetrovania. A v jednotlivých členských štátoch existujú pravidla, ako sa tieto údaje zhromažďujú ak povedzme ich nie je dostatok, aby sa mohli identifikovať eh, trestné aktivity, aby sa mohli vypátrať eh, páchatelia, tak potom je tu otázka. Do akej miery, ale respektíve ako dlho môžu byť takéto údaje uchovávané? A ďalší aspekt, na ktorý chcem poukázať, to sú trestné činy, ktoré majú charakter terorizmu. Moderné technológie otvárajú nové, nový priestor a nové príležitosti. Dokážeme získať veľmi presné informácie o trestných činoch, ktoré sa organizujú alebo ktorí jednotlivci sú zaangažovaní do takýchto aktivít. A to dokážeme okamžite urobiť dnes. Myslíte si, že bude nejaký problém to vyvážiť teda dosiahnuť vyváženosť medzi informáciami, ktoré treba uchovávať a informáciami, ktoré treba zlikvidovať. Ktoré si už teraz vyžadujú zlikvidovanie. Napríklad, sú tu nejaké údaje, ktoré sú dôležité pre určenie totožnosti e, nejakého zločinca, ktorý dnes pácha trestnú činnosť, ale tieto údaje už môžu byť zničené, pretože povedzme, boli vložené do systému už dávnejšie. Nech sa páči, predstaviteľ z Nemecka. Srdečná vďaka aj za mňa, za mnohé informácie, ktoré sme... Prosím, keby si predchádzajúci rečník vypol mikrofón, hovorí predseda, vypnite si mikrofón. Predrečník, prosím, vypnite si mikrofón. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj, aj diskutérom za informácie, ktoré sme dnes dostali. Myslím, že sa mimoriadne jasne ukázalo, že vo veľkej miere je tu mnoho informácií o tomto všeobecnom uh, nariadení ochrany ochrane údajov a keď diskutujem s občanmi, uh, je tu možno aj množstvo nesprávnych e, informácií o tom, aká je agenda tých orgánov na ochranu údajov. Preto by som sa e, chcel dozvedieť, e, podľa akého uváženia konajú úrady v jednotlivých členských štátoch, aká je agenda po uplatňovaní tohto nariadenia. Existuje nejaká komunikácia na vonok, čiže takéto uváženie, či, to, či sa tým budú zaoberať alebo nie, teda eh, tí, ktorí navonok eh, na, eh, na čert, alebo na, vykresľujú to nariadenie ako niečo zlé, tí ako keby ani nevedeli sa dočkať toho, že všetkých tých, všetky tie malé podniky, tí freelancery a všetky tieto malé subjekty, že tak povediať, sa padnú za obeď. No ale ja si to neviem presať. Čiže aby sme roz, uh, pr, uh, aby sme e, vlastne rozptýlili tieto obavy, tak by ma zaujímalo, že podľa akého uvaženia vlastne začnú konať, e, či je tu nejaká komunikácia tých úradov medzi sebou, a či by sa to dalo možno v nadchádzajúcich mesiacoch trošku um, komplexnejšie komunikovať na vonok, aby sme e, dokázali proti tomu postupovať. Ďakujem, pán López Aguilar. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem stručný, pretože už som sa vyjadril aj v predchádzajúcich paneloch dnes, ale teraz sa chcem venovať otázke eh, pána Mikola, ktorý eh, tu zastupuje DG Justice. Miera pripravenosti zo strany členských štátov a ochota okamžite implementovať túto smernicu. Už Nazýva sa to policajná smernica, ale v podstate to nie je policajná. Je to e, smernica, ktorá sa týka orgánov presadzujúcich práv, čiže nielen policia. Tak e, do toho spadá treba z niektorých štátov aj prokuratúra. A týka sa to aj základných práv, samozrejme. A nielen v vnútorštátnej legislatíve, ale ide aj o cezhraničnú spoluprácu. A vidíme, že E, v, niek- v posledných rokoch nastalo zhoršenie ochoty spolupracovať v rámci justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, a to naprieč Európskou úniou, čiže došlo k zhoršenie, zhoršeniu tejto situácii. Aj napriek tomu, že celkovo sa zhoršila situácia, čiže väčší nápad trestnej činnosti v tejto oblasti. Takže táto policajná e, smernica vstúpila do platnosti 6. mája tohto roku, pričom naredenie GDPR ešte len vstúpi. Áno, samozrejme, že keď hovoríme policajná smernica, tak to je také skratkové vyjadrenie toho celého názvu. Len keby sme povedali smernica, tak by, alebo tá smernica, tak by ľudia nemali celkom jasno, o čo ide. Preto to tak skratkovo nazývame policajná smernica. E, tak nechceme nejak e, zvyšovať napätie medzi politickými skupinami e, v tomto parlamente. E, niekomu sa nepáči to alebo ono vyjadrenie, takže ospravedlňujem sa aj predstaviteľom národných parlamentov. Takže Chcem povedať, že tento eh, zákon, eh, keď sa pripravoval, tak tam eh, naozaj sa uvažovalo o rôznych názvoch. A na záver pán Stevens a potom prídu odpovede zo strany panelistov. Ďakujem. Uh Pán predseda kolegyne, ako spoluspravodajkynia v tomto kontexte plne chápem, že terorizmus a pranie špinavých peniazí sú globálnymi javmi, ktoré treba riešiť na globálnej úrovni. Finančné trestné činy nerešpektujú národné hranice. Rôzne krajiny majú napríklad rôzne zoznamy sankcií alebo zoznamy zvýšeného rizika. E, preto súkromný sektor zohráva úlohu e, v tým, že vlastne e, berie z, e, na trošku tej záťaže a GDPR má e, vlastne pomoc efektívnosť nemá pomoc efektívnosti súkromného sektora a možno bez toho, že by ten zámer mal, tak k tomu príspeje. Uh, Takže aké sú, e, váš, aký je váš názor na to? Myslí si tento panel, že existuje tu nejednoznačnosť pri aplikovaní e, článku 23 GDPR, pokiaľ ide o verejný záujem? A Ďalšia, zdá sa byť dôležité vyjasniť to, usmerniť to, aby tam bol jasný režim proti praniu špinavých peňazí a aby sme sa vysporiadali s tou hrozbou, ktorú pre Európu predstavuje e, terorizmus. Ďakujem pekne, hovorí predseda, takže e, otázky sú vyčerpané. Dám slovo panelistom. Pán Svanberg ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som zareagovať na otázku e, gréckého poslanca. Aké skúsenosti sme my mali so zberom tých veľkých údajov Big Data? Chcel by som jasne povedať, že existujú tu určité výzvy a naše IT systémy sú možno aj trošku zastaralé keď spracovávajú údaje, e, vyžaduje si to možno väčšiu podporu. Najmä to logovanie je veľmi dôležité, keď využívame informácie ako dôležitý prvok v našom systéme. No a ešte k tejto otázke treba doplniť aj tú otázku peňazí či sme dostali dostatočné zdroje na to, aby sme ten, tie systémy vybudovali, tie systémy, ktoré potrebujeme na to, aby sme dokázali spracovať veľké objemy dát. Je to veľká praktická výzva, ale Eh, vidím to aj ako prirodzenú súčasť možností orgánov využívať tie veľké objemy dát, ale samozrejme musíme eh, to robiť zodpovedne, musíme byť schopní preukázať, čo sme urobili, ako sme tie dáta spracovali. Dúfam, že to zodpoveda vašu otázku. Ďakujem pekne. Pán Mikol, nech sa páči. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem aj za otázku. E, za otázky bolo ich naozaj mnoho, takže pokúsim sa ich možno trošku zoskupiť. E, čo sa týka otázky e, pani Smolčík o zdrojoch na ochranu údajov no, pre tieto orgány. Áno, je tam určitá duplicita a teda GDPR a smernica pre členské štáty Teda ide o to, aby orgány, teda úrady na ochranu uh, údajov mali dostatočné materiálne zdroje a tak ďalej. Je to tiež niečo, na čo komisia poukázala vo svojom oznámení minulý január. Uh, vyzvala členské štáty, aby dali príslušným orgánom dostatočné zdroje a je to niečo, uh, čo sme my opätovne zvážovali a mm, teda zverejnili dnes v oznámení, e, čo je vlastne pri e, prvok k samitu lídrov. Myslíme si, že GDPR je kľúčový prvok a orgány by mali mať dostatočné zdroje. Takisto je to niečo, čo som už spomínala, musíme mať efektívne právomoci. Musia mať efektívne právomoci. E, keď budú členské štáty transformovať smernicu, tak musia E, mať možnosť zabezpečiť, aby tie efektívne právomoci e, mali orgány ochrany údajov. E, smernica o ochrane údajov, ak by sme sa na to pozreli tak trošku všeobecnejšie, je to všeobecnejšie než GDPR, tam sú veľmi jasne v GDPR určené právomoci, je to nariadenie, čiže sa to priamo uplatňuje a tam tie orgány majú celý rad právomoci, vrátanie právomoci udelovať pokuty, ktoré sú teda E, tým pádom sú tie právomoci naozaj veľmi veľké a donúcovacie, čiže musí to byť efektívne. A potom to samozrejme treba pretaviť do národnej legislatívy. Čo sa týka zdrojov, e, je tiež dôležité alebo významné poznamenať, že národný zákonodárca a orgány musia zabezpečiť, aby ochrany orgány ochrany mali dostatočné zdroje, k tomu tiež musíme prispieť tým, že tam budeme alokovať granty na tý, teda týmto orgánom, aby mohli komunikovať s občanmi, najmä s malými a strednými podnikmi. Máme teda oficiálnu výzvu za sebou, ktorá už je uzatvorená a teraz sa pozeráme na uplatňovanie e, teda hodnotíme žiadosti o tieto granty. Takisto tu bola otázka o tom, ako interpretovať niektoré ustanovenia. Tak, čo sa týka GDPR, aj ďalší, a teda aj smernice policajnej. A tu chcem poukázať na prácu, ktorú urobila pracovná skupina článku 29. Je to skupina, kde sú vlastne všetky úrady na ochranu údajov, už sú tam nejaké e, smernice e, zverejnené, je to relevantné aj pre tú e, smernicu e, tzv. policajnú a sú tam špecifiká týkajúce sa smernice e, e oblasti presadzovania práva. No a potom sa tu niekto pýtal na to, že ako dlho treba uchovávať tie údaje e, podľa tej policajnej smernice. A keď sa pozriete na e, stanovisko pracovnej skupiny podľa článku 29, tak samozrejme nie je tam nejaká jednoznačná odpoveď, pokiaľ ide o počet rokov, pretože to závisí od povahy údajov, ale v rámci tohto e, stanoviska je tam niekoľko veľmi užitočných princípov, ktoré uvádzajú napríklad princíp potreby, teda e, dáta si treba uchovať len ak plnia svoj účel, potom treba rozlišovať e, a aj to teda robí tá smernica, či, či tam aspekt svetka a tak ďalej. Sú tam rôzne kategórie údajov, potom to bude samozrejme závisieť od povahy údajov Takže e, v tomto stanovisku, ktoré vypracovali orgány na ochranu údajov, už je celý rád odpovedí. Takisto tu bola otázka o komunikácii, ale to viac súviselo s GDPR než e, s policajnou smernicou. Tu by som chcel e, poukázať na rôzne Ehm, dokumenty s faktmi, usmernenia, no nie e, usmernenia, ale skôr také brožúry a tak ďalej, všetko to, čo zverejňuje Európska komisia, vrátane odpovedia, a otázok 16, pokiaľ ide o hlavné prúky GDPR. Snažíme sa to dať k dispozícii vo všetkých jazykoch. Máme brožúry špecificky pre malé a stredné podniky, máme tam brožúry pre občanov. Takže samozrejme e, na národnej úrovni ostáva tá úloha, aby robila tú informačnú kampaň pre občanov a e, ďalšie zainteresované subjekty, ale my to chceme podporiť zo strany e, komisie tým, že dáme k dispozícii určité prúky. Potom tam bola otázka, čo sa týka pripravenosti členských štátov, čo sa týka policajnej smernice. Ja som to v krátkosti spomenul na úvod vo svojom vystúpení. Situácia je, mm, a vy ste správne povedali, že termín transpozície bol 6. maj, V mnohých e, prípadoch, v polovici prípadov členské štáty majú rovnaký nástroj na transponovanie smernice e, na prípravu na GDPR. Takže pre mnohé členské štáty to bude 25. maj. No ale momentálne teda vidíme, že približne polovica členských štátov buď to zvládne na čas, alebo bude pár týždňov meškať, e, ale polovica členských štátov bude meškať viac než o pár týždňov, ak teda neurýchlia e, svoje procesy. Takže naozaj by som opäť chcel vyzvať zástupcov národných parlamentov, ktorí sú tu, aby urychlili tento proces, pretože e, to, že mm, nie všetky členské štáty sú pripravené na čas, e, to znamená, že je tu určitá fragmentácia e, tohto priestoru ochrany údajov a je dôležité, aby sme na tom boli všetci rovnako, mm, aby mali potrebné právomoci tieto orgány, aby tu boli potrebné zdroje, aby sa to implementovalo, ak nie od prvého dňa vo všetkých členských štátoch, tak aspoň snáď od toho dňa 2 alebo 3. Ďakujem pekne. Ďakujem za otázky. E, išlo teda najmä o to, že do akej miery orgány na ochranu údajov komunikujú navzájom, komunikujú navonok, čo sa týka uplatňovania e, nariadenia a smernice. Môžem povedať, že e, máme veľmi úzkú vzájomnú výmenu, nielen na národnej úrovni. Nemecko ako federálna krajina samozrejme má tú výzvu že treba koordinovať aj orgány spolkových krajín, a e, teda spolku a aj na celoeurópskej úrovni je veľmi úzka výmena e, informácií práve preto, aby sme zabezpečili podľa možností, že e, prosiedky sankcií, ktoré tu GDPR má, alebo aj smernica, prináša, aby sa to uplatňovalo čo najjednotnejšie. Inak sa to ani nedá, pretože inak e, by sme nedosiahli cieľ harmonizácie a to je tým e, orgánom dohľadu i jasné pri všetkej tej e, nezávislosti, ktorú tradične majú, mali. Druhá otázka, do akej miery to komunikujeme na verejnosť. No snažíme sa už nejaký čas Samozrejme, nezastihneme všetkých. Sme odkazaní aj na to, že nejaké e, profesijné zväzy, hospodárske zväzy sa tomu budú venovať a že to teda posunú ďalej do svojich radov. My sa naozaj snažíme e, postupovať proti tomu panikáreniu, ktoré sa tu tak povediať trošku rozmáha. E, snažíme sa proti tomu bojovať tak, že hovoríme, že Ehm, nejde o to, že 26. mája okamžite ehm, budú uvalené sankcie vo výške 20 miliónov v tom prvom prípade, ktorý nám príde mm, do rany, ale samozrejme, že bude to závisieť od mnohých kritérií ehm, aký závaž, aké závažné je porušenie, do akej miery sa podniky alebo dotknutí snažili splniť tie požiadavky GDPR a príslušnej smernice ako sa to snažili prispôsobiť, e, realizovať. Ak sú to nejaké, ak dôjde k malým porušeniam, tak e, tam nebudú uvalené hneď sankcie, najprv budú nejaké napomenutia, samozrejme v nádeji, že sa to vyrieši takto. Určite sa budeme snažiť aj prostredníctvom poradenstva e, pracovať, pretože z nášho pohľadu nemá zmysel ďalej rozduchávať tieto obavy, my sa vždy snažíme to sprostredkovať tak, že je to predsa super, e, že bolo schválené toto nariadenie na európskej úrovni, že v zásade je to jediná cesta, ako ochranu osobných údajov poňať ako občianské právo. Občianské právo, ktoré má veľký význam, ktoré bolo potrebné si namáhavo vydopiť a jediný toto je šanca, ako si ho zachrániť v globalizovanom svete. A preto sa snažíme E, skôr pozitívne ľudí ovplyvňovať. Samozrejme na druhej strane ukázali aj otázky, že je to tak náhranie aj pre tie orgány dohľadu, pretože oni sú samozrejme na druhej strane povinné e, využívať nástroje e, z nariadenia, aby sa dosiahol a zrealizoval cieľ tej harmonizácie. Ak by tu neboli takéto hrozby pokút, Eh, tak to ľudské pokušenie nejak eh, to obísť a predsa len to nerealizovať a pokračovať tak ako doteraz, nejak by sa to nezmenilo. A teda potrebujeme aj túto, povedzme, hrozbu a v prípade e, naozaj pochybnosti sa to aj uplatní, ale určite v tom, nie v tom prvom malom e, prípade. Otázka voľby ťažiska. Ja som už spomínala, že orgány e, nie sú dostatočne vybavené, takže vôbec nemôžeme e, riešiť všetky tie porušenia, o ktorých sa dozvieme rovnakým, e, rovnakým nasadením. Boli sme nútení zvoliť si kritéria, podľa ktorých e, budeme posudzovať prípady, e, na ktorých chceme pracovať, ako si to vyberieme. Čiže najprv tam budú tie povinnosti, ktoré nám vyplývajú z nariadenia, to je úplne jasné. No a inak e, tie aktivity, ktoré budeme realizovať, pôjdu podľa tých podaní, ktoré dostaneme. A z toho teda vyplynie aj to, že kde sú možno nejaké väčšie ťažkosti než v iných prípadoch, takže budeme to nejako posudzovať. Najprv možno tie dôležitejšie, relevantnejšie, rozsiahlejšie problémy riešiť, čo neznamená, že nebudeme robiť námatkové kontroly v iných prípadoch, e, pretože inak samozrejme e, nebolo by možné oceniť nejaký rešpekt pre tú realizáciu. To bolo asi k tomu a spomínalo sa tu aj doneslo, že nie je dôvera v políciu. Áno, e, je to problém, ktorý sa dnes týka nielen polície, ale aj administratívy, verejnej oblasti vo všeobecnosti a myslím si, že e, to sa dá riešiť len tak, že sa posilní snaha o transparentnosť aj tu v eh, GDP, že sa to bude brať vážne, tieto požiadavky na transparentnosť, aby sa to optimálne zrealizovalo, pretože iba keď je niekto informovaný o tom, čo sa vo verejnej oblasti deje s dátami, iba tak môže si vybudovať dôveru, že dáta neboli zneužité a preto považujem to naozaj za nešťastné, ak sa nejako príliš e, príjmajú príliš vágne otváracie klauzuly, alebo keď sa to nejako inak kompenzuje. Ďakujem pekne. Ďakujem. Blížime sa k záveru. Chcel by som poďakovať e, členom národných parlamentov, e, tak predpoludním ako popoludní, za e, vašu účasť, naozaj za vynikajúce príspevky za príspevky na naozaj vysokej úrovni zo strany našich rečníkov. Bolo to veľmi poučné a e, dnešné zasadnutie bude samozrejme zaprotokolované. Mm, myslím, že to je naozaj dobrá reakcia na vysokú úroveň tejto legislatívy, takže ďakujem veľmi pekne a ďakujem kolegom z LIBE, e, aj keď už iba dvaja tu ostali, ale ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a ďakujem e, poslancom národných parlamentov. A jeden z vás predniesie záverečný prejav pán Artemi Rajlo Lombardy z španielského parlamentu. Ďakujem vám ešte raz, kolegovia, za vašu dnešnú účasť. Nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať predsedovi výboru Libe za zorganizovanie tejto schôdze spolu s predstaviteľmi národných parlamentov. O 10 dní, 25. mája, sa začne nová etapa v dejinách ochrany údajov v Európe. Uzavrie sa jeden proces, ktorý nebol len procesom, ktorý prebiehal posledné dva roky, teda príprava nového nariadenia, ani posledných 5 rokov, odkedy Európska komisia v januári 2012 prišla eh, s návrhom legislatívnej iniciatívy, ale 25. mája 2018 sa uzavrie proces, ktorý eh, zahrňa v podstate až 23 rokov vtedy eh, v roku 1995 eh, sa začalo hovoriť o dôležitosti ochrany údajov a v podstate odtedy existuje táto téma. A v danom období sa zistilo, kde sú slabiny, prišli nové výzvy a príchod nových technológií, potreba patričnej harmonizácie európskych noriem, okrem toho náročné a potrebné zdokonalovanie e, medzinárodných noriem na ochranu dát a hľadanie koherentnosti. Toto bol celý ten dlhý proces. Nesmieme zabúdať ani na to, že toto prebiehalo paralelne s inými aktivitami a tie boli tiež veľmi relevantné. Išlo o justičné a ústavné zmeny v rámci EÚ. Vieme, že v roku 2000 prišla e, Európska charta základných práv, ktorá sa týka aj ochrany údajov a rovnakú justičnú váhu má samozrejme aj aspekt, ktorý súvisí e, s so základným dokumentom Európskej únie. A toto určite nie je cudzie tomu, ako sa to vnímalo v jednotlivých štátoch. E, v tomto súvisle môžem spomenúť teda aj nariadenie, aj smernicu. A nakoniec to trvalo 2-3 roky, kým sa to e, dotiahlo až do toho konca, kde sme teraz. A Určite vieme, že aj e, lobbysti zahrali <laughs> svoju úlohu a si si spomínate, že tu boli aj také prežitosti a nakoniec e, v dejinách Európskeho parlamentu sme e, mali e, v podstate málo skúseností s takým intenzívnym lobizmom, pokiaľ ide o e, ich vplyv. A ten sa veľmi intenzívne prejavil pri príprave tejto legislatívy. E, bolo to ozaj veľmi dôležité, aby sa vytvoril kvalitný zákon. A poukázalo sa aj pod vplyvom týchto lobbystov na tom, kde sú slabé miesta. Napríklad článok 8, kde sa hovorilo o právnych nástrojoch, napríklad e, rámcové rozhodnutie a aspektu policajnej práce. Takže Určite to, že vstúpi do platnosti nariadenie, to je vynimočná vec, pretože budeme mať e, pevný nový nástroj, ktorý povedie k novej stratégii. Je to mocný nástroj a posilní sa aspekt súkromia a vytvorí sa tu aj proste nový jav, a určite tu budú aj nové orgány, ktoré budú dohľadať na ochranu údajov, respektíve posilní sa pozícia tých, ktoré už v súčasnosti fungujú a vytvorí sa nový režim sankcií, čím sa posilnia aj orgány vnútroštátne, aj celoeurópske. Okrem toho, nezabúdajme aj na to, a nakoniec je tu aj aspekt efektívnych mechanizmov e, harmonizácie e, tohoto dokumentu smerom k jednotlivým členským štátom. Takže no, hovorím, ide tu o veľmi dôležitú a efektívnu e, harmonizáciu na úrovni EÚ. Je to čosi ako tsunami nových technológií, ktoré sa privalilo a toto znamenalo nové výzvy. Napríklad transparentnosť informácií, e, zabudnutie informácií a tak ďalej. Takže sú tu určité latentné obavy v tom zmysle, že toto nariadenie ešte e, Proste môžeme povedať, že e, to nové nariadenie vyvoláva určité neistoty v očiach niektorých ľudí, ale ako už bolo povedané, existujú v súčasnosti určité asymetrie a tie budú pokračovať nejakú dobu, kým nepríde nový právny nástroj a tým bude práve tento, toto nové nariadenie a predpokladám ale, že jedno, niektoré členské štáty sa budú snažiť uplatniť určité výnimky. A práve e, tu ide napríklad o otázky súhlasu so spracovaním dát maloletých. Dôležité je, aby došlo k jednotnému výkladu tohto nariadenia tým sa zabezpečí efektívne uplatňovanie tohto materiálu v praxi. Takže uplatňovanie systému enforcementu, teda presadzovania práva, vrátanie sankcií, o tom tiež nariadenie hovorí, súvisí to so spracovávaním údajov v najrôznejších odvetviach a predchádzajúci panel práve na to poukázal. Takže toto sú všetko určité obavy, s ktorými sa európsky i národní zákonodárcovia e, museli vysporiadať. A nakoniec je tu potreba dať odpoveď na určité pochybnosti, pravda. A samozrejme v tomto ohľade existuje aj e, veľmi dôležitá úloha nezávislého dohľadu nad e, ochranou a bezpečnosťou údajov. Európska únia vďaka tejto novej legislatíve aj naďalej bude lídrom v oblasti ochrany práv, teda základných práv a konkrétne to súvisí s ochranou osobných údajov a ochranou súkromia. A Verím, že sa to pretaví do reality a vieme, že napríklad e, v Amerike existujú taktiež e, povinnosti zo strany orgán, teda podnikov napríklad, aby do svojich e, predpisov zapracovali aj tieto európske požiadavky, ktoré platia na základe európskych zákonov. Takže dochádza k univerzalizácii týchto našich predpisov. Nie sme tu teda sami. Táto európska norma jednak platí pre každý členský štát EÚ, ale vlastne ide o novú normu, ktorá bude platiť celosvetovo. A na to sme hrdí. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Vzhľadom na to, že kolegovia odchádzajú, chcel by som spomenúť za Európsky parlament, e, že dnes sme absolvovali prvý krok pri moderná, modernizácii európskeho systému ochranu dát. Ale samozrejme prichádza ďalšia vlna legislatíva, ktorá je v súčasnosti ešte predmetom rokovania. A je nesmierne dôležité, aby sme mali s vami, národnými parlamentami, dobrý vzťah e, práve pri presadzovaní týchto dôležitých e, legislatívnych opatrení. Ďakujeme vám za vaše príspevky a samozrejme som si istý, že v súčasnosti sa štáty boria s tým, aby naplnili lehotu e, pri príjmaní jednotlivých opatrení. A samozrejme, komisia v tomto ohľade bude príjmať e, potrebné kroky, čo sa týka uľahčenia príjmania celého balíku e, opatrení. Takže ďakujeme za dnešné príspevky myslím si, že pre nás, e, ako pre Európskeho parlament, ako aj pre výbor Libe, to bol veľmi dôležitý deň. Takže opätovne ďakujem Národným parlamentom za výborné príspevky. Ďakujem veľmi pekne.